Dear colleagues, I wonder if you could please take... Kolegovia, láskavo sa usadte, chceli by sme začať. Please uh, be seated. Thank you. Vážení poslanci, vážení kolegovia, srdečne vás všetkých vítam, najmä našich kolegov z národných parlamentov. Srdečne vítam a vítam aj kolegov z Európskeho parlamentu. Je to isté rozšírenie tohto vášho týždňa, štvrtkové a piatkové schôze. Ďakujem za to, že ste prišli a za to, že prejavujete týmto záujem o túto konferenciu a tiež eh, dám o chvíľku eh, slovo našim hostom. Je to veľmi významná konferencia, ktorá súvisí s tým, že poslanci Európskeho parlamentu sa jej zúčastňujú, zúčastňujú e, sa aj následného procesu po vyšetrovaní z bývalého legislatívneho dobia, ale taktiež je to dôležité vzhľadom na aktuálne dianie. Mnohí z vás, národných poslancov, sa zúčastňujete e, týchto procesov vo vašich národných parlamentoch. Teda ešte raz za všetkých vítam na našej konferencii, e, ktorá sa bude zaoberať témou demokratického dohľadu nad spravodajskými službami v Európskej únii. E, výbor pre občianske slobody Spravodlivosť Európskeho parlamentu spolu s príslušným výborom na e, monitorovanie e, teda stálymi výbormi PAI belgického parlamentu, ako aj parlamentným dohľadným výborom nemeckého parlamentu a talianského parlamentu. Spolu hostujú toto podujatie Vyžadovalo si to obrovské úsilie naplánovať takéto podujatie. Myslím, že je vynikajúce výsledkom, že sa nám podarilo zorganizovať takéto spoločné podujatie pod záštitou týchto troch eh, hlavných parlamentov. Máme tu 38 poslancov zo 17 národných eh, parlamentných snemovní z Európskej únie a z Norska. Vrátane predsedu belgickej snemovne e, reprezentantov pána Sigrida Brakeho, ako aj 14 predsedov výborov a 5 podpredsedov výborov. To je naozaj mnoho vysoko postavených zástupcov národných parlamentov. Tiež eh, ma veľmi teší, že môžem privítať eh, členov rôznych expertných eh, orgánov členských štátov, ako aj poslancov výboru LIBE, samozrejme. Táto téma je kľúčová pre našu spoločnosť a našich občanov. Naše spravodajské služby si kladú za cieľ chrániť naše demokratické spoločnosti pred hrozbami bezpečnosti, ale v demokratickej spoločnosti je potrebné ich monitorovať aj keď na základe istých postupov e, sa musia zohľadňovať e, aj isté osobitosti ich e, fungovania. Cieľom tohto stretnutia je nadviazať na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o programe sledovania USA, taktiež dohľadne orgánov členských štátov, ako aj ich dopadu na občianske slobody európskych občanov a Taktiež e, to súvisí s transatlantickou spoluprácou v oblasti spravodlivosti a vnútra. Európsky parlament e, volal vtedy po zorganizovaní takéto konferencie. Veľmi ma teší, že tri národné parlamenty a ich špecializované výbory prijali e, to, túto výzvu a spolu sa podelíme o organizácii tejto konferencie. Vnímam to ako významný krok vpred v našej spolupráci. Chcem teda privítať e, zástupcov stáleho výboru Belgického parlamentu P a I, taktiež e, dohľadný e, panel Nemeckého parlamentu a príslušných zástupcov výboru Talianského parlamentu. Takéto konferencie prebehli v minulosti už v Ríme, v Bruseli a v Berlíne. Dúfam, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať v ďalších rokoch. Teraz by som chcel dať slovo pani Solviče Abltine, ktorá predseda Výboru pre národnú bezpečnosť v Lotyšskom parlamente, aby predniesla úvodné slovo. Vzhľadom na to, že táto konferencia prebieha v čase lotyšského predsedníctva, je na mieste, aby ona ako zastupkynia Lotyšska sa ujala slova ako prvá hostka. Nech sa páči, pani Aboltina, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán Moraes, vážení hostia, vážení kolegovia, dámy a páni, je mi potešením a cťou zúčastniť sa tejto konferencii a predniesť úvodné slovo. Konferencia sa totiž venuje kľúčovým témam v národných parlamentoch, ale aj celkovej národnej bezpečnosti, ako viete, Lotyšsko organizuje teda predseda poprvýkrát teraz v Rade Európskej únie a jedna z priorít, eh, na ktorú sme sa sústreďovať a ktorú sme si stanovili už dlho vopred, eh, bola otázka spoločnej eh, bezpečnostnej obranej politiky, ako aj otázka bezpečnosti na internete, aj čo sa týka externých aspektov boja proti terorizmu. Sme sa chceli angažovať, zúraznili sme, že chceme podporovať aj otázky zahraničných bojovníkov, boja proti terorizmu, radikalizácie a náboru teroristov. V súčasnosti čelíme rozličným hrozbám od hrozieb národnej bezpečnosti k medzinárodným teroristickým organizáciám, k ehm, jednotlivým teroristom. Pričom toto všetko sú výzvy pre našu národnú bezpečnosť a verejný poriadok. Otázka bezpečnosti v Európe ehm, sa ehm, výrazne posunula v posledných rokoch. V južnej a východnej časti čeli veľkým výzvam Rusko nelegálne e, anektovalo Krym a taktiež e, spôsobilo destabilizáciu východnej Ukrajiny a to výrazne podkopalo e, bezpečnosť Spojených štátov vo východnej Európe. Zároveň ľudské tragédie tisícov žiadateľov o azyl predstavujú problém v Stredomorí, ktorý ešte prehlbuje závažné denie na Blízkom východe. Hrozba medzinárodného organizovaného zločinu taktiež čoraz väčšie výzvy pôsobne na internete, ako aj rôzne aktivity, ktoré sa vyvíjajú v tajnosti, ako aj rozvoj teroristických organizácií, ktorých e, cieľom e, je ohroziť našu bezpečnosť. Všetko vyžaduje, aby spravodajské služby si udržali svoju schopnosť e, pomenovať, monitorovať a zakročiť voči takýmto hrozbám predtým, ako spôsobia um, nejaké riziko. Z našej strany môžem povedať, že aj keď teroristické útoky v Paríži boli um, zemepisne relatívne vzdelené. Lotisku môžem vás ubezpečiť, že naši ľudia vnímajú otázky bezpečnosti a svoju bezpečnosť výrazne podkopanú. V súčasnosti naše spravodajské služby práve pomáhajú prekonať tento tlak a to do veľkej miery aj vďaka medzinárodnej spolupráci. Tento príklad jasne naznačuje, že bez ohľadu na to, ako sme vzdialení od seba navzájom, všetkých nás ovplyvňujú tie isté globálne hrozby a vyžadujú si tieto hrozby spoločné úsilie. Ehm, spravodajské služby, ktoré chcú obraňovať demokraciu, musia byť dostatočne silné a musia pôsobiť v tajnosti tak aby zároveň aj chránili um, ochranu súkromia jednotlivcov, ale aj ochranu bezpečnosti celého národa. A nikdy to nebolo dôležitejšie ako teraz. Dilema, ktorú spôsobila potreba chrániť aj eh, súkromie, aj národnú bezpečnosť, eh, sa môže vyriešiť len eh, mechanizmami dohľadu. A práve na toto sa sústredujú aj národné parlamenty. Tieto mechanizmy však e, na to, aby boli dostatočne efektívne, nemôžu byť vždy v plnej miere transparentné. E, v súčasnosti ľudia v Lotyšsku, ale aj v celej Európe sú viac ako um, otvorení sprístupneniu uh, svojich osobných údajov hráčom a aktérom súkromného trhu. Ale keď uh, štátne orgány požadujú tieto údaje na to, aby chránili, okamžite sa to vníma ako porušenie ochrany súkromia. Uh, my, politici, e, musíme komunikovať s verejnosťou tak, aby si spoločnosť uvedomila, e, kde e, sú úlohy národnej bezpečnosti, tak aby vznikol to, že tieto pravidlá sa naozaj dodržiavajú. Som presvedčená, že nezávislý dohľad zohráva významnú úlohu v zachovaní dôvery verejnosti v spravodajské služby. Je to činnosť, ktorá musí ostať utajená, pretože metódy práce eh, našich pracovníkov z projektu služieb sa musia v dostatočnej miere chrániť. Vzhľadom na to, že eh, zmluva o fungovaní EÚ jasne stanovuje, že národná bezpečnosť je eh, v plnej právomoci členských štátov, tiež musíme uznať, že je tu čoraz väčšia miera e, rizika hrozieb a taktiež povaha e, teroristickej radikalizácie 21. storočia spôsobuje, že musíme už spolupracovať v otázkach bezpečnosti s našimi partnermi a spojencami, tak aby sme prispeli k oživeniu verejnej aj parlamentnej diskusie o otázkach bezpečnosti, o e, činnosti spravodajských služieb, tak aby si mohli plniť svoje úlohy, tak aby sa dokázali vysporiadať s momentálnymi výzvami. Od samotného počiatku e, bola otázka spolupráce e, kľúčová. Táto myšlienka zjednotila všetky krajiny už pred 10 ročami. A domnievam sa, e, že v súčasnosti e, sa situácia nejako nezmenila. Mier, stabilita a prosperita, e, to je rámec, ktorý nám umožní hľadať lepšie riešenia pre všetkých vzhľadom na výzvy, ktorými všetci čelíme a ktorým budeme čeliť aj do budúcna. Teda vyžaduje si to silnejšiu Európu, a stabilita do veľkej miery závisí od našej schopnosti spolupracovať na všetkých úrovniach. Mali by sme byť schopní vždy uprednostniť spoločné dobro a menej sa sústraďovať na e, naše e, národné ciele. Som si istá, že dnes si vypočujeme množstvo zaujímavých e, myšlienok a návrhov na prehlbenú spoluprácu, vďaka ktorej by sme dokázali zlepšiť fungovanie medzinárodnú spoluprácu týchto spravodajských služieb. Dúfam, že naša konferencia bude zaujímavá a plodná teším sa na ňu. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Ms. Abotina. ďakujeme pekne, eh, pani Abotina, a ďakujeme za to, že ste eh, uviedli celý zoznam eh, tém, ktorým sa dnes budeme venovať. A Teraz začneme prvé kolo diskusí o dopadoch, dohľadov nad spravodajskými službami a ide mi cťou, že môžem spolupredsedať tomuto prvému um, panelu spolu s pánom Zigridom Brakem, ktorý je predsedom belgického parlamentu, ako aj výboru, ktorý má na starosti um, dohľad, eh, konkrétne stáleho výboru PAI. Chcel by som v krátkosti uviesť, eh, aký bude priebeh našej schôdze, ak dovolíte. Chcel by som vyzvať všetkých poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť v diskusii, aby sa prihlásili čo najskôr eh, na začiatku každej časti nášho seminára. Je to dosť e, zložitý proces. Máme tu rôznofarebné kartičky, ktorými sa môžete prihlásiť e, o slovo pre každú časť. E, teda v tejto prvej časti použite prosím rúžovú kartičku, potom v prvej samotnej časti, potom bude modrá kartička a potom svetlozelená tej druhej časti. Teda v tejto úvodnej časti prosím použite rúžovú kartičku. E, nebol to môj nápad zaviesť takéto farebné rozdelenie, takýto bežný postup na takýchto podujatiach. Aj ja, aj pán Brake, e, však sme ochotní prižmúriť oko, ak sa len prihlásite, dáme vám slovo. Nebudeme na tom striktne trvať. Možno by bolo rozumné, aby predtým, ako začnete svoje vystúpenie, aby ste sa v krátkosti predstavili, ktorú krajinu, ktorý parlament zastupujete. Myslím, že by nám to všetkým pomohlo, zaujde sa lepšie spoznať. E, teda potom, čo dostanú slovo kľúčoví rečníci, e, dáme slovo dvom poslancom národných parlamentov alebo expertných orgánov, potom jeden e, poslanec Európskeho parlamentu a tak ďalej. Isté, že v rámci možnosti sa budeme snažiť dať slovo čo najpočetnemu množstvu národných zastupcov, aby bola diskusia čo najbohatšia. Teda prosím, aby ste boli čo najstručnejší, aby bola diskusia čo najživšia, aby dostalo slovo čo najväčšie množstvo zástupcov. Ešte by som chcel pripomenúť, že ste taktiež srdečne pozvaní na e, malú recepciu e, po e, popoludnejšej časti našej konferencie a táto recepcia prebehne pred touto sálou. Teraz dávam slovo pánovi predsedovi Belgického parlamentu Brakemu, aby predsedal ďalšej časti tejto konferencie. Nech sa páči, pán predseda Brake. Ďakujem, pán Morás. Vážení hostia, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, pán predseda, je pre nás veľkou cťou, že v, Bras- v Bruseli, v srdci Európskej únie, vás dnes môžeme privítať na tejto mimoriadnej a dôležitej konferencii. Je mimoriadne dôležitá. Verím, že téma, ktorú budeme pretraktovať dnes a zajtra, má veľký význam pre najbližšiu budúcnosť a obávam sa, že aj pre vzdialenejšiu budúcnosť, dámy a páni, po správe výboru LIBE Európskeho parlamentu a uznesenia z 12. marca 2014 Európsky parlament urobil zoznam nedostatkov, ktoré panujú vo sfére spravodajských služieb. Poprvé, zdá sa, že mechanizmus národného dohľadu a orgány národného dohľadu neboli prispôsobené alebo nedostatočne boli prispôsobené rýchlym politickým a technologickým zmenám v poslednej dekáde. Po druhé, tento dohľad sa vykonáva na národnej úrovni, aj keď sa vymieňajú exkluzívne informácie medzi spravodajskými službami členských štátov EÚ, aj medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami. A napokon sa tu spomína priepasť, ktorá sa rozhostila medzi mm, priestorom, v ktorom operujú eh, nepriatelia a na druhej strane nedostatočnej kapacite a neefektívnej dem- možnosti demokratickej kontroly. Nie je to rúžový obrázok. Zdá sa, že jednotlivé orgány národného dohľadu sa snažia, sú usilovné. Ja to viem, pretože tiež máme dva stále výbory PAE. Belgická vláda odhalila takisto isté nedostatky, to nie je žiadny, žiadne tajomstvo, ale spolupráca medzi spravodajskými službami a vládou e, nedosť nestačí na to, aby sa pokryli všetky hrozby, preto sa mechanizmy dohľadu musia vysporiadať s týmito novými významy. Takisto odborníci sa musia vyjadriť, vyjadrili sa e, piatimi opatreniami. Prvé, tieto orgány dohľadu musia byť nezávislé od exekutívnej časti vlády aj od spravodajských služieb. Po druhé, musia si vybrať tieto orgány, čo budú kontrolovať, čo budú skúmať. Po tretie, orgány dohľadu musia mať prístup ku všetkým tajným dokumentom a informáciám a musia byť schopné zachovať ich v tajnosti a dôvernosti a musia mať dostatok e, kapacity, dostatok ľudí, finančných zdrojov, aby túto prácu mohli vykonávať. Týchto 5 opatrení a rád plne podpisujem aj ja, súhlasím s nimi, týchto 5 e, rád iba z časti odzrkadľujú realitu a chyba tu medzinárodný kontext. Európsky parlament niekoľkokrát odporúčal v tomto zmysle, citujem teraz, komisia apeluje na zvýšenú spoluprácu v oblasti dohľadu na úrovni EÚ, špecificky dimenzia hraníc a, opäť citujem, členské štáty by mali spolupracovať s orgánmi dohľadu. Koniec citátu. Myslím si, že sa na tieto veci stále zabúda, ale s výnimkou niekoľkých bilaterálnych kontaktov tieto iniciatívy zostali na papieri. Iniciatíva Európskeho parlamentu pri organizovaní tejto konferencie, tomu sa dá len zatlieskať a čo sa týka orgánov národného dohľadu, by mali využiť to, čo sa im tu podáva, čo sa im umožňuje. Želám vám plodné diskusie a ďakujem za slovo. Uh, ladies and gentlemen, it is now my great pleasure to announce to you and to Dámy a páni, je pre mňa potešením uviesť pani Ilku Salmi, ktorá je riaditeľkou Centra pre analýzu spravodajstva. Je to pán Salmi, ospravedlňuje sa tlmočník. Pán Salmi musí odísť, o 10. sa ospravedlňuje, preto dostáva slovo a ujíma sa ho. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci národných parlamentov a Európskeho parlamentu, ďakujem za príležitosť prihovoriť sa vám dnes ráno. Skutočne táto téma je dôležitá. Treba e, predostrieť všetko to, čo robíme. Niekedy mám pocit, že tu v Bruseli sú viaceré nedorozumenia, ktoré sa týkajú našich aktivít. Pokúsim sa rozdeliť moju krátku prezentáciu na tri časti. V prvej sa pokúsim pokryť naše aktivity, čo presne robíme, ako sme zorganizovaní a aké produkty sú našim výstupom. Po druhé, rád by som povedal niekoľko slov medzi rozdielmi, ktoré sú medzi našimi aktivitami a aktivitami národných spravodajských služieb a bezpečnostných služieb tomto istom duchu by som rád pripomenul, že som s riaditeľom Fiskej eh, spravodajskej služby a preto poznám aj túto tematiku a viem, eh, s čím sa potýkajú národné orgány dohľadu nad spravodajskými službami a aj spravodajské služby samotné. A napokon poviem niečo o spolupráci s Európskym parlamentom, ako, akú, aký právny základ existuje pre naše aktivity a aké zistenia komisia alebo parlament e, našli, keď kontrolovali naše aktivity. Pokúsim sa hovoriť veľmi stručne, na nešťastie mám tu návštevníkov z ďaleka a o 10.30 ich musím prijať v kancelárii u seba, takže musím odísť o 10. a pokúsim sa hovoriť stručne. Som Fín, máme 30, mám 30 rokov skúseností v oblasti spravodajských služieb, takže asi to pre mňa nebude ťažké. Takže začnem nedávnymi aktivitami. Pár základných vecí. Predovšetkým sme súčasňou EESVČ, máme tam riaditeľstvo v FINIES, máme tam 80 ľudí, ktorí sú takmer z každého členského štátu EÚ. Ešte stále sú spravodajské bezpečnostné služby, ktorí nevyslali odborníkov, národných odborníkov, ktorí by sa podielali na našej aktivite, ale väčšina štátov je prítomných a takisto väčšina odborníkov na spravodajské služby, aj väčšina odborníkov, teda väčšina členských štátov vyslala odborníkov na spravodajské aj na bezpečnostné služby. Čo chcem počiarknúť je, že nie sme agentúra. Máme operačné možnosti, nemáme právo zhromažďovať informácie alebo využívať operačné prostriedky a zhromažďovať osobné údaje. To sú kľúčové rozdiely, keď porovnávate naše aktivity s aktivitami agentúr, ktoré sú v členských štátoch EÚ. Myslím si, že toto je zásadný rozdiel z hľadiska mechanizmov dohľadu nad našimi aktivitami. Minulý rok sme 500 krát vyhodnocovali a kontrolovali záležitosti, ktoré sú e, strategicky dôležité Operačná, alebo, operačné alebo taktické spravodajstvo však poskytovať nemôžeme. Nemôžeme ani hovoriť o podrobnostiach, v akých regiónoch, v akých krajinách sa naše operačné aktivity diali, pretože to môže ovplyvniť záujmy alebo bezpečnosť EÚ. Sústredíme sa na záležitosti mimo EÚ. Jediné témy, ktoré riešime v rámci EÚ, sa prepájajú s bojom proti terorizmu a kybernetickou bezpečnosťou informačných sietí. Preto máme dve divízie. Kľúčová divízia je analytická. Tam je asi 45 národných odborníkov vyslaných z, zo spravodajských komunít členských štátov EÚ. Okrem toho máme niektorých funkcionárov EÚ. A ďalej sú tu ľudia ako ja, ktorí predtým robili v spravodajských službách a dočasne pracujú pre Európu. Divízia analytiky sa rozdeľuje do 7 sekcií, 4 sú regionálne a 3 tematické. Kľúčovými zákazníkmi je vysoká predstaviteľka EÚ pani Mogarini a naše správy zasielame aj ďalším vysoko postaveným odborníkom v decíznej sfére, v komisii a v rade, aj vysoko postavení úradníci komisie a SV, čo dostávajú naše správy. Informujeme aj pracovné skupiny rady. Minulý rok tam bolo vyše 200 ústnych vstupov k rôznym témam z našej strany. A vyše 500 písomných príspevkov. To sa týka minulého roka. Keď preskúmame zdroje, opäť pripomínam, že nemáme možnosť zbierať údaje, len sa spoliehame na to, čo dostaneme z členských štátov EÚ a z ich spravodajských služieb. A myslím si, že tu máme monopol, preto by som nás radšej nazval civilnou centrálou pre bezpečnostné služby v rámci EÚ. Dostali sme tisíc príspevkov minulý rok, to je dosť vysoké číslo musím povedať, že riadím 4 roky moju organizáciu. Je to organizácia, o ktorej môžem povedať, že sa jej kvantita, kvantitatívne sa zväčšila a takisto kvalita jej práce. Takže teraz môže riešiť a analyzovať informácie pre tie najvyššie poschodia manažmentu EÚ, riadenia EU a sme cenným aktívom aj pre vysokú predstaviteľku komisie aj pre predsedníctvo. Dúfam, že aj oni majú z toho podobný pocit. Sústredujeme sa aj na verejne dostupné informácie. Naše, naša ďalšia divízia sa zaoberá spravodajskými informáciami z otvorených zdrojov, pretože, opäť pripomínam, nesmieme nejakým spôsobom operovať a taj, pokút nezískavať informácie musíme využívať len tie informácie, ktoré sú verejne dostupné. Ale skutočne je to užitočné, to, čo robíme. Dôležitým zdrojom našich posudzovaní sú správy delegácií Európskej únie. Vy ste viete, že je 140 delegácií EÚ vo svete a správy z týchto delegácií sú skutočne pre nás hodnotné. To, čo môžeme ponúknuť a čo robíme dobre, je spolupráca so satelitným centrom v Španielsku. Tam e, sa vytvárajú obrazové informácie zo vzdušného priestoru SAPCEN a k týmto máme dostup a takisto sú veľmi dôležité aj čo sa týka nedávnych kríz v blízkosti európskych hraníc. Celkovo sa dá povedať, že veľmi úzko spolupracujeme aj s vojenskou posadkou EÚ, ktorá má svoje vlastné vojenské spravodajstvo. A naše výstupy vo väčšine prípadov sú spojené, sú spoločne vytvorené s vojenským spravodajcom. Na celom svete je toto jedinečné prepojenie aj v Európe a naši kľúčoví zákazníci, ktorým poskytujeme spravodajské služby a informácie, takto sa môžu obratiť na jednu jedinú organizáciu. Ja skutočne verím ten koncept, keď sa skombinujú civilné a vojenské aspekty spravodajstva. V zásade som už spomenul e, ten druhý bod, to sú to rozdiely. Nie sme operačnou agentúrou, nemáme možnosť zhromažďovať osobné údaje a spravodajské informácie. Spravodajská politika e, našej agentúry veľmi jasne stanovuje, v akom stave, v akom, aké, aké spôsoby môžeme použiť. Naše správy nie sú také, že by sme, podľa mňa, potrebovali sa zaoberať osobnými údajmi jednotlivcov. Na to nám netreba. My robíme strategické analýzy a v takýchto veľmi zriedka hrá nejaký jednotlivec dôležitú úlohu takým spôsobom, že by sme potrebovali e, viesť zložku na nejakého jednotlivca. Stručne sa ešte vyjadrím k tomu, čo sa nedávno hovorilo o našich aktivitách, aké odkazy boli na správy, napríklad e, dohľad nad programom v USA, kde bol spravodajcom pán Moraes. Tam boli odvolávky na našu prácu. Veľmi jasne sa tam povedalo, aká je úloha Incenu a ako aktivity Incenu by mali byť monitorované. A mým okrem tejto správy, ktorá apeluje vysokú predstaviteľku komisie pravidelne kontrolovať aktivity analytického centra INCEM, ktorý je súčasťou SOVČ, a e, nahlási zodpovedným orgánom v parlamente, či sú tieto aktivity plne v súlade s pravidlami o súkromí a s dohodnutými pravidlami a s externou európskou politikou. A táto správa pokračuje, citujem ďalej, apeluje na komisiu, aby odprezentovala návrh na právny základ, na základe ktorého by incent kompetencie v operačnom pôsobení e, v, na EÚ alebo v zbere dát boli transparentné a zviditeľnené, pretože inak by to malo dopad na internú stratégiu bezpečnosti EÚ. V tomto zmysle, ak by naše aktivity sa presunuli viac k operačným typom aktivít, Treba, aby bol aj mechanizmus pre dohľad nad takýmito aktivitami. Zatiaľ sa mi nezdá, že by to tak bolo, ale v blízkej budúcnosti uvidíme, ako by toto mohlo fungovať. Komisia odpovedala na túto správu a v zásade sa tu zaoberá otázkou právneho základu. Ako som už spomenul, INCE je súčasťou SVČ, A právny základ pre INCEN v tomto zmysle už existuje v rozhodnutí rady, ktorým sa ustanovuje fungovanie SVČ a čo sa týka ochrany údajov a pravidel o súkromí, tie sú takisto obsiahnuté v tomto rozhodnutí a dajú sa aplikovať aj na INCEN. Už poviem len jednu vec, ktorá sa vždy vynára tu a tam, keď hovorím o aktivitách INCENu. Je to otázka, či vlastne sme schopní kontrolovať to, čo, čím prispievajú členské štáty EÚ, všetky tie aktivity a príspevky členských štátov. Pretože členské štáty dobrovoľne spolupracujú. Pravodajské služby sa nedajú donútiť. My môžeme len poprosiť a dobrovoľne nám môžu pomôcť a prispieť, vydať nejaké informácie. Takisto nemáme ďalší prístup žiadny prístup k tomu, ako sa získavajú spravodajské údaje. Ani nemáme žiadne systémy, ktoré by nám toto umožnili, ale opäť zdôrazňujem, mal som to už povedať na začiatku, Európsky súdny dvor vo svojom stanovisku z roku 2013 spomenul, že princíp neutrálnej dôvery medzi členskými štátmi EÚ má zásadnú význam, zásadný význam v eh, zákonodárstve EÚ a to tiež súvisí aj s faktom, že členské štáty nemajú čo kontrolovať, či iné členské štáty dodržujú základné ľudské práva, ktoré zaručuje EÚ. My však máme východisko, že všetka, všetky spravodajské informácie, ktoré sú s nami zdieľané, musia byť zdieľané v súlade so záväzkami, pravidlami a predpismi. Aj k tomuto by sme sa mali vyjadriť a naozaj intenzívne odporúčam. Počiarkujem to, čo sa tu hovorí. Nemáme žiadny mechanizmus, ale má, m, poveriť spravodajské služby, aby nám dali informácie, ale máme dobrý mechanizmus na to, aby sme mohli požiadať a každý rok požiadame a dostávame tisícky odpovedí aj príspevkov a informácie od spravodajských služieb. Dnes sme dostali napríklad bez toho, že by sme o to žiadali, dokumenty, čo ukazuje, že naozaj si veríme a že úroveň spravodajských služieb v Európe je naozaj vysoká. Ďakujem. Ďakujem, pán Salmi, ďakujem za vynikajúci prehľad vašich aktivít. Vo Fínsku prehľad aktivít vo Fínsku. Kolegyne, kolegovia, bohužiaľ pán Salmi musí odísť o 10. a ja by som navrhoval, aby sme mu okamžite položili otázky, ak nejaké máte. Ak teda máte nejaké otázky na pána Salmiho, nech sa páči, zvihnite kartičku alebo sa prihláste iba zvihnutím ruky. Pán Vos, nech sa páči. Buenos días, mi nombre es eh, Ignacio Sánchez del Parlamento Español. Volám sa Ignacio Sánchez, som zo španielského parlamentu Rád by som poprosil pána Salmiho. Pri troch rôznych príležitostiach ste spomenuli, takže si myslím, že e, to vnímate ako dôležitú vec, že nezhromažďujete údaje o osobách, o individuách. Ide tu o dobrovoľný transfer údajov zo, z národných spravodajských služieb smerom k vám. Z toho teda logicky vychádza, že európske úrady by mali chcieť sami zhromažďovať informácie. Myslíte si, že je to možné? Myslíte si, že to je žiaduce, aby európske spravodajské služby zhromažďovali si informácie? Bolo by možné, aby sa európske spravodajské služby priamo obratili v rámci vybudovaného mechanizmu priamo na spravodajské služby a rôzne orgány a agentúry? Ďakujem. Ako sa voláte? Prosím, som Ignácio Sanchez zo Španielského parlamentu. Kolegovia za národné parlamenty, nech sa páči, prihláste sa, dajte kartičku s vašim menom, s riadencom. Máme tu nejaké vnútroparlamentné pravidlá, tak aby tu neboli konflikty, napíšte vaše meno na kartičky a tie kartičky budú zozbierané. Je tu ďalší rečník na zozname, pán Vos. Nech sa páči, máte slovo. Ähm, Ďakujem pekne. Najskôr teda predpokladám, že nerealizujete žiadnu kontrolu a žiadne vlastné operácie vaše e, informácie teda vraciate naspäť národným informačným službám, národným tajným službám. Čo tam vlastne robíte? Posudzujete e, situáciu v niektorých krajinách alebo špecifické situácie z pohľadu e, bezpečnosti alebo to doplňate? pre niektoré operácie Európskej únie a potom tretia krátka otázka, pracujete aj s Europolom alebo spolupracujete s Interpolom, s tajnými službami tretich eh, krajín? A z dlhodobého hľadiska podľa vás by dávalo zmysel realizovať eh, jednotne túto operáciu alebo nechať to skôr na koordináciu národných informačných služieb? Uh, ask um, also Mrs. Int Pani Intveld. Áno, ďakujem, pán predseda. Predpokladám, že kladieme otázky len na Incu a potom, teda neskôr na ostatných. Um, musím povedať, že tento dialog sme mali veľakrát v minulosti na tejto pôde a nie je jasné, čo Incen robí. Vy ste dali zoznam všetkého toho, čo nemôžete robiť, ale nie je jasné, čo vlastne robíte. A úprimne povedané, áno, v podstate my sme len taká poštová schránka, kde tajné služby dávajú svoje informácie, ale to nie je veľmi kredibilné, dôveryhodné. Viaceré národné informačné služby v EÚ prekročili svoje právomoci, e, sledujú ľudí z iných členských krajín EÚ, iné inštitúcie e, v Európe, úzko spolupracujú s e, CIA a to sa týka mnohých operácií. To bolo vašim prehlásením po správe Amerického senátu o operáciách CIA a o dôkazoch, ktoré sa týkali alebo boli spojené s mučením. E, je nejakým spôsobom, ako zistiť, aké sú zdroje týchto informácií, e, ktoré máte. A potom vy prídete sem a poviete, že dohľad vlastne nie je potrebný, lebo v podstate my e, robíme len administratívu. Už je na čase, podľa mňa, a ja už veľa rokov toto hovorím, aby tu sa vytvoril skutočne primeraný dohľad súrne potrebujeme viac transparentnosti ohľadom toho, čo Insen robí, aké informácie spracovávate. Španielský kolega zrejme tiež na to mieril. Je tu zber osobných informácií, a podľa mňa to nie je to isté, ako keď hovoríte, že vlastne spracovávate osobné údaje. Čiže veľmi opatrne volíte slova a ja by som bola osobne za to, aby INSEN sa stal plnoprávnou európskou inštitúciou, aby sme tu mali e, ten primeraný e, právny rámec a teda aj primeraný dohľad. Ďakujem pani Intveld, pani Lorstin. Ďakujem pekne. Možno, že budem trochu pokračovať a nadviažem na, na Sofy ohľadom vášho príspevku. Vy zbierate informácie z členských krajín, ale mm, vaša analýza sa netýka členských krajín, ale Európskej únie ako takej. Čiže aká je tá vnútroeurópska bezpečnosť dosť, aký je ten hlavný, e, hlavná hrozba, keď sa pozriete na EÚ všeobecne, nielen členské krajiny. A konkrétnejšie, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, akú zohráva úlohu, alebo teda tá druhá časť informačnej bezpečnosti, je tu, aké sú teda hrozby pre EÚ v tomto novom prostredí. Ďakujem pani, pani Lorestin a potom pán Stúči z Talianského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Pán Salmi, rád by som poznal váš názor na možnosť, teda nie len tu, ale aj inde, mať takú jednotnú informačnú službu, hlavne pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť a terorizmus. Možno, že by to mohla byť aj nejaká hospodárska informačná služba, keďže tieto krajiny si navzájom konkurujú a ako by ste si predstavovali úlohu Incenu v takomto prostredí, pretože možno by ste museli prenastaviť e, vaše úlohy. Ďakujem, pán Stučí. Pani Salmy, pán Salmy, ďakujem, pán predseda. Ja som sa snažil uh, pokryť všetky tieto otázky. Ak to chápem správne, otázka pána Sančesa sa týkala osobných údajov a tiež to súviselo s otázkou pani Intveld ohľadom osobných údajov. My nezbierame ani nespracovávame osobné údaje. Pre našu činnosť to nie je potrebné. A potom, že čo robíme, z, keď nemáme teda takúto aktivitu, 500 správ a mnohé z nich sú zdieľané v špeciálnych výboroch Európskeho parlamentu. Tiež sú tu stretnutia so špeciálnymi výbormi, aby sme diskutovali o našich činnostiach. Myslím si, že to funguje relatívne dobre. Zber osobných údajov, viem, že teda Frontex e, ako aj Europol fungujú v inom právnom rámci. Pre ich činnosť je oveľa dôležitejšie mať možnosť do určitej miery e, k prístupu k osobným e, údajom. Pre nás to tak nie je. Otázka pána Vosa a jeden komentár, a to som mal spomenúť už na začiatku. My e, e, poskytujeme naše správy členským e, krajinám prostredníctvom informačných služieb a ministerstiev zahraničných vecí, ktorý ma, ktoré majú k dispozícii všetky naše správy, s výnimkou niektorých, ktoré sú také osobnejšie tie má k dispozícii, tie majú k dispozícii vysokí predstavitelia. Takže toto sú jasné, transparentné kanály voči členským krajinám. Čiže vidia, čo produkujeme. Bezpečnosť pre európske inštitúcie. Ďalšia otázka. My nemáme zodpovednosť v tejto oblasti. Všetky inštitúcie majú svoju vlastnú, e, svoje vlastné oddelenia pre bezpečnosť. Či už ide o fyzickú bezpečnosť zamestnancov alebo informačnú bezpečnosť. Môžeme príležitostne poskytnúť naše poradenstvo v prípade nejakých hrozieb, odpovedať na otázky kybernetických bezpečnosť, kybernetických hrozieb. Ehm, my to riešime len smerom k EÚ, snažíme sa vidieť ten veľký obraz, odkiaľ hrozba prichádza, aké sú tu záujmy snažíme sa teda takýmto spôsobom k tomu pristupovať. Otázka. Spolupráca s tretimi krajinami je veľmi obmedzená. E, v podstate je to spojené s tým, že my z, e, vychádzame z našich analýz, z, z príspevkov z členských krajín preto, aby sme uh, sa o tieto podelili s neeurópskymi krajinami, by sme potrebovali vrátiť sa k autorom týchto informácií, k pôvodcom a museli by sme získať ich súhlas. To je komplikované a vieme, že členské krajiny chcú mať tieto vzťahy s tretimi krajinami napriamo, čiže naša spolupráca je obmedzená. Nie sme v pozícii zdieľať niečo, čo teda máme my k dispozícii vo veľkej miere. To isté sa týka aj ostatných medzinárodných organizácií teda aj tých, ktorí sú e, bezprostredne tu. Či potrebujeme Európsku informačnú službu alebo informačnú agentúru, toto je politická a právna otázka, ktorá presahuje moje právomoci, ale momentálne to nie je realitou vzhľadom na to, že národná bezpečnosť patrí do kompetencií členských krajín. Ak by to tak bolo, potrebovali by sme Ak by sme potrebovali ísť týmto smerom, tak o tom by musela rozhodnúť rada. Ja to chápem tak, že by sa musela zmeniť Lisabonská zmluva. Takže mm, nevidím, ako by sa to mohlo v krátkej budúcnosti udiať. Tiež som si kladol otázku ohľadom našich činností a obav, Ehm, mali sme takéto diskusie a dialog e, už v minulosti. Ehm, možno by som, by bolo dobre prediskutovať s pánom predsedom možnosť, e, aby e, sa naštívili príslušné, vaše príslušné výbory, aby ste videli, ako ehm, fungujeme, čo robíme v posledných rokoch preto, aby sa objasnili niektoré z tých obáv, ktoré možno e, ešte máte. Pán predseda, myslím, že som viac menej pokryl všetky otázky. Ďakujem. naozaj je 10 hodín, presne ste dodržali čas, ďakujem, že ste prišli, dámy a páni. Teraz mám tú rado, že vás môžem predstaviť pána Davida Pickforda, bývalého e, e, riaditeľa právneho oddelenia e, informačnej služby MI5 a MI6. Máte slovo, pán Bigford, nech sa páči. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi poctený, že tu môžem byť dnes medzi vami. Európsky dvor pre ľudské práva e, analizuje informácie, ktoré zbierajú informačné služby predtým, ako koná. Infor, e, informačná služba to akceptuje, pretože inak by to ohrozilo práva tých, o ktorých ide. E, sú tu teda informácie, ktoré sú získané z elektronického dohľadu a rôznych iných zdrojov. Je tu vysoký tlak. Zber týchto informácií je ťažký a veľmi, ťažko, veľmi často rizikový. Informácie sú opätovne kontrolované predtým, ako sa s nimi pracuje a čím viac informácie získame, e, čím viac sú relevantné, tým vyšší je štandard našich analýz. Elektronický dohľad je kľúčový pri podpore tohto štandardu a jasne chcem povedať, že tu hovorím o rozsahu elektronického dohľadu, nie o autorizácii či dohľade, o tom sa budeme baviť neskôr. Dnes viacero organizácií a skupín pre občanské slobody hovoria, že treba rozšíriť tento elektronický dohľad. Teraz je veľmi obmedzený, podporujeme to a je to spojené s prevenciou teroristických útokov. Tu sa ignoruje hodnota informácií, ktoré umožňujú e, napredovať v dlhodobých šetreniach, ale sú tu aj informácie, ktoré nám umožňujú lepšie sa sústrediť na relevantné ciele a tým znížiť e, riziko útoku na nevinných. Eh, obmedzený eh, prístup k elektronickému dohľadu eh, a povinnosť informačných služieb zabezpečiť vysoký štandard analýz sú v protiklade. Otázkou teda je, či je táto analýza užitočná. Áno, je. V Spojenom kráľovstve tento rok každý deň zatýkame Eh, zatkli sme asi 300 ľudí, 600 ľudí odišlo do Sýrie a 300 eh, bolo neznámych pre informačné služby. Eh, je tu rozsiahlý materiál, ktorý, teda, na ktorom každodenne pracujeme. Sú tu teda náborové organizácie, ktoré sa zameriavajú na nábor zraniteľných e, ľudí pre teroristické organizácie a snaha o obmedzenie našej činnosti znamená, že sa zvyšuje takéto riziko. To sa netýka len terorizmu, ale je to organizovaný zločin, pašovanie ľudí, detská prostitúcia, toto všetko e, je s tým spojené. E, jeden z našich vysokých predstaviteľov hovorí, že E, my teda spolupracujeme s týmito skupinami, pre, ktoré chránia občianskú slobodu a musíme chrániť e, našich klientov, nie pozrieť na to, čo je možno populárne, čo je potrebné a čo ja osobne pod, podporujem, je e, e mm, rozšírenie našej činnosti a nezávislý dohľad nad všetkými orgánmi, ktoré sú s tým spojené. Podstata rovnováhy medzi štátom, jednotlivcami a informačnou činnosťou je e, konkrétny príklad e, ochrany ľudských práv, kde išlo o ochranu ľudských práv. Snažíme sa vychádzať v našej práci z potrieb e, ktoré existujú z príslušnej proporcionality a e, rizik, ktoré sú spojené s národnou bezpečnosťou, hospodárskym blahobytom a e, taktiež e, nezávislosťou. Tieto povinnosti boli ďalej potvrdené v našej činnosti rovnováha našej činnosti by mala byť spojená aj s obmedzením eh, pre eh, činnosť týchto teroristických organizácií. Musím eh, teda naďalej pokračovať v našej práci a právny štát znamená medzi iným aj to, že Eh, výkonné orgány eh, musia dbať na to, aby individuálne právy, práva boli rešpektované, musí to byť nezávislé súdnictvo, justičná kontrola, to je najlepšia záruka nezávislosti a nestrannosti všetkých postupov. Problémom je, že od tohto konkrétneho prípadu nielenže došlo k, ne, eh, k masívnemu rozvoju Eh, internetu, ale je tu aj sofistikovanosť a kryptografia, ktorá sa rozvíja. Teroristické organizácie majú prístup k, a teda medzinárodní zločinci majú prístup k, na, k komunikácii a využívajú ju eh, aby sa dostali k výsledkom šetrenia týchto agentúr a teda sa tu podkopávajú spoločné hodnoty agentúry potrebujú opravnenie rozšíriť eh, svoju eh, kontrolu, aby mohli bojovať s týmito hrozbami. Inak tu bude špirála eh, zneužívania a elektronickej komunikácie, takže elektronický dohľad, e-maily, sociálne médiá, internet, internetové telefonovanie, mobilné telefóny, elektronická komunikácia, časy E, kedy e, toto bolo veľmi obmedzené, e, sú teda už dávno preč. Je tu veľmi široké spektrum, kde je takéto... That that person might now send all browsers in a day. All this toto všetko sa často označuje pojmom metadáta a znamená to, že komunikácia sa posúva na úplne inú úroveň v rámci dohľadu e, dochádza k e, kontaktu e, s osobami, ktoré čili iným podozreniam a taktiež to súvisí s rozsielými databázami, ktorých sú osobné údaje o celej škále rôznych jednotlivcov. Mm, toto predstavuje elektronický dohľad, ktoré potrebujú spravodajské služby. Tak to by mal povoliť takéto postupy, ak by mal kontrolovať ich činnosť. Niektorí tvrdia, že rozsah komunikácie dáta plus by sa mal obmedziť a že by sa toto pôsobenie malo rozšíriť nad rámec, ktorý povolil Európsky dvor pre ľudské práva. A na druhej strane sú tvrdenia, že všetky formy elektronického dohľadu vrátane um, komunikácie Data Plus je potrebná a preto exekutívna uh, sila, teda výkonná moc uh, spolu s parlamentným uh, dohľadom by to mali povoliť v prípade povolenia tribunálu, vrátane právnikov um, sa to um, uplatňuje v USA, uh, uh, sa to upravuje uh, v konkrétnom zákone a komunikácia Data Plus sa môže uplatniť iba existuje odvodnenie podozrenie na daný cieľ a, a taktiež, ak sú na to splnené kritéria. Um, celkovo vo svete, kde spravodajské služby boju proti terorizmu zločinu, e, ktorý prekračuje veľmi ľahko hranice. Myslím, že e, je to veľmi neprehľadný systém. Z pravidla sa osvedčilo vrátiť sa k jednoduchým bežným e, pravidlám. Nie je však dostatočne pokrytý tento systém Valianda. To znamená, že práva štátu a jednotlivca sa musia dostatočne vyvážnenie zohľadniť v poskytovaní údajov, spravodajským údajom a tiež sa musia zohľadniť zložité postupy. O čo zložitejšie sú postupy povoľovania dohľadu, o to viac času ubehne a o to viac majú k dispozícii času teroristi a zločinci, aby unikli. A preto bežný jednoduchý postup spravodajských služieb, respektíve dohľadných organizácií e, štátov, tak ako to navrhujú organizácie občanských práv, a taktiež viaceré vlády členských štátov e, nie je v súlade s požiadavkami ľadu. E, Rada totiž požaduje, aby sa naďalej umožnil agentúram vykonávať ich prácu, ale s plným uznaním národnej legislatívy a taktiež s potrebou rozsiahlého systému elektronického sledovania spolu s dostatočným dohľadom nad činnosťou týchto agentúr a taktiež s zálohovým systémom dohľadu Ukazuje sa, e, že dohľad, e, ktorý bude súvisieť s povolením vopred, e, by mala vykonávať súdna moc. V nedávnej správe Britského výboru pre dohľad sa uvádza, že elektronický dohľad a príslušný orgán nemohol zohľadniť akékoľvek výhrady diplomatického charakteru. Snáď britská vláda zohľadní právne aspekty a teda tvrdenie, že sa nemohli zeleniť diplomatické aspekty, je bezpredmetné. E, taktiež sa ukazuje, že sudca nemôže nezodpovednosť, ak formálne konanie odvolania e, nie je možné uplatniť. Ale v tomto kontexte e, parlamentný alebo iný druh dohľadu by mal mm, vyššiu právomoc nad akýmkoľvek iným procesom súdneho povolenia. Súdny orgán nemôže mať predsa automatické povolenie na sledovanie. Na druhej strane e, sa využívanie takéto elektronického sledovania sa povoluje a v tomto zmysle teroristické a protiteroristické e, kroky e, činnosť úradí nie sú predmetom spravodajských služieb, napríklad colné orgány a rôzne iné jednotky um, povolenia spravodlivosti v tomto smere majú viac právomoci. Tieto agentúry čelia veľkému tlaku zachovať bezpečnosť verejnosti a toto všetko si orgány uvedomujú a sú tiež pod tlakom a práve v dôsledku tohto tlaku vláda nielen musí e, upraviť legislatívu, ale taktiež prijíma rozhodnutia denodenne o um, veľmi výraznom sledovaní každého konkrétneho cieľa. Takéto postupy by sa mali schvaľovať jednotlivo a pritom sa často schváľujú plošne taktiež sa získavajú rôzne iné informácie inými spôsobmi a niektoré informácie sú takého citlivého charakteru, že vzniká dilema, komu sa vlastne môžu tieto informácie posunúť. Takéto nahromadené tlaky spôsobujú, že sa stráca e, pojem e, a predstava o povernosti a taktiež na úrovni vlády, keď sa e, zvažuje povolenie. Takéto povolenie znamená, že výkonný orgán buď prvej alebo druhej úrovne potom čeli obvineniu, že je koná nedôveryhodne. Musím zdôrazniť, že ak verejnosť nepochopí, taká je rovnováha eh, ich práv a práv štátu, eh, tak budú ehm, právomoci eh, sledovania, súkromného sledovania, tak ako ich popisuje štát, na základe dohovoru uplatňované iba ak to bude povoľovať demokratická ústava. Na druhej strane ex post dohľad akýsi ako dohľa, samodohľad e, neumožňuje preskúmanie e, všetkých úrovní e, takéhoto vyšetrovania. Justin Burton, niekdajší komisár pre elektronický dohľad sa vyjadriť, že nikdy nie je možné byť si úplne istý, že všetko sa urobilo preto, aby sa vyšetrovanie vykonalo v súlade so súdnymi pravidlami. Ex post dohľad e, totiž e, čeli rôznym e, útokom, tak ako povedal pán Burton. Ak sa bude postupovať tak, ako sa stanovilo, nie je jasné, aké kroky sa majú prijať. Jasne sa ukazuje, že trvalé problémy, ktoré sú spôsobené s týmto systémom Data Plus a taktiež vzhľadom na veľmi rýchly vývoj elektronickej korešpondencie. Toto všetko si vyžaduje um, urýchlené postupy schváľovania a však či by sa to malo nejakým spôsobom formalizovať, napríklad ako v USA, v Nemecku alebo vo Švedsku, alebo či existuje nejaký rýchlejší spôsob súdneho povoľovania, ktorý by zahrňal aj rôzne technické úpravy. Najlogickejší e, systém by bolo e, zapracovať sudcov do denodenného fungovania spravodajských služieb, tak aby e, mohli povoľovať všetko elektronické sledovanie a rôzne skryté operácie priamo na mieste, aby zohľadnili aj práva štátu, aj e, prípadných cieľov toto sledovania, aj tých, ktorí sú tým postihnutí. Sudca by mal mať poradenstvo nezávislého charakteru, tak aby prijal takéto rozhodnutie vzhľadom na aktuálny technologický vývoj. Toto by znamenalo, že e, výkonná moc by už nečelila obvineniam, Taktiež by bola verejnosť spokojná a organizácie eh, pre ochranu práv by eh, tiež eh, sa spokojili. Na prvý pohľad to vyzerá sa dramaticky, ale presne sa dodržiavajú požiadavky všetkých zúčastnených strán, pričom tribunály ostatné orgány mm, sa snažia minimalizovať riziko zneužívania informácií, ktoré sú im poskytované. Súdna istota je k dispozícii v takých prípadoch, kde e, súdna moc e, je priamo e, zúčastnená procesu získovania informácií na úrovni spravodajskej služby a taktiež sú zohľadnené aj technologické parametre. Okrem toho sudcovia majú skúsenosti v zvažovaní oprávnenosti takéhoto dôkazového materiálu a taktiež môžu posúdiť práva jednotlivca a práva štátu. Na základe takéhoto návrhu by ich schopnosť zasiahnuť v akékoľvek fáze ehm, Mm, bola podriadená povoleniu e, spravodajskej služby ako aj externého orgánu povolovania, ak by sa to považovalo za potrebné. Isté, že práva všetkých zúčastnených e, strán mm, by boli lepšie chránené e, veľmi pozorným sudcom priamo na mieste ako akýmkoľvek externým orgánom. Keď som tu bol naposledy, prikyvovali e, ste mi konkrétne kolega z Francúzska, keď som chválil francúzsky systém ako najlepší príklad toho, čo navrhujem. Odvtedy vidím, že francúzska vláda už má e, rozpracovanú legislatívu, ktorá e, tento systém chce zničiť a v skutočnosti vláda bude mať na starosti povoľovanie akékoľvek elektrického sledovania. Toto bude znamenať, že Francúzsko bude na rovnaký úrovni ako Veľká Británia. Ako povedal veľmi významný francúzsky sudca boja proti terorizmu, pán Marek Trevidik, Mm, táto nová francúzska legislatíva mm, nemá dostatočne rutinnú súdnu revíziu. Mm, ja ako právny riaditeľ spravodajskej služby viem posúdiť, že toto rozhodne, je, rozhodne nie je dobrá pozícia. E, som e, si istý, že toto je najjednoduchší, najefektívnejší postup e, v prípade e, uskutočňovania operácií sledovania, tak aby tieto agentúry e, mohli e, plniť svoje povinnosti a zároveň dodržiavať pravidlá a taktiež, aby mohli využiť všetky dostupné technologické poznatky a taktiež, aby bol zabezpečený dostatočný parlamentný dohľad. Ďakujem pekne, pán Bigford, za vaše veľmi zaujímavé vyjadrenia. Eh, chcem sa opýtať, ak sú nejaké otázky. Zatiaľ máme len pána eh, Bojta prihláseného. Yes, please. Yeah. Ja, danke, Ďakujem, pán predseda. Pán Bigford, prednesli ste veľmi zaujímavé vyhlásenia, najmä k veľmi citlivým kanálom, ktoré sa nemôžu verejne e, popisovať. Myslím, že ste zrejme mali na mysli aj Nemecko, kde na základe e, niektorých e, aspektov zmluvy naďalej existuje možnosť a právo nemeckých občanov a nemecké firmy odpočúvať, ale kladem si otázku, kde presne e, je mm, kontrola, pretože nemeckí poslanci vás e, ako zahraničnú spravodajskú službu nemôžu kontrolovať. Teda chcem sa opýtať, či je tu nejaká povinnosť e, informovať o takýchto operáciách odpočúvania vo Veľkej Británii, podobne ako v USA? Alebo je to súčasťou týchto citlivých tém, ktoré sa nemôžu verejne povedať a tým pádom neexistuje ani žiadna kontrola? Next question by... Ďalej, pani Infeld. Yes, chair. Ďakujem, pán predseda. Najskôr niekoľko otázok. Priamo na vás, ak dovolíte. Uh, Musím totiž na úvod tak všeobecne podotknúť, že ma trošku znepokojuje, keď počúvam celý panel, malo by tu ísť o dohľad a ja doposiaľ počúvam len to, eh, že dohľad nepotrebujeme, prípadne dokonca je nebezpečný. Dosť ma zaráža, že eh, spravodajské služby sú podobne ako bankári, nie sú schopní a neochotní ponaučiť sa eh, z chýb z posledných rokov boli sme svedkami toho, ako tajné služby konajú ako kouboji a dosť ma šokovalo vyhlásenie eh, pani Abotiny v úvode. Zdá sa, že absolútne nechápete otázky občianských slobôd, demokratického dohľadu. Tajné služby eh, by mali pracovať prospech ľudí a nie naopak. A preto máme demokratický dohľad a práve preto sa takto odlišujeme od diktatúr. E, pán Debaker, všetci hovoria, že všetko je nejasné. Chcem sa opýtať, aká je situácia e, súdneho vyšetrovania mm, haknutia systému Belgakomu a tiež aká je situácia v oblasti e, nájdených mikrofónov v budove rady tu v Bruseli. O tom e, sme sa dozvedeli zhruba pred 10 rokmi, ešte stále nevieme, ako sa celá situácia vyvinula. Chcem sa opýtať ďalej, či je pravda, že firma, ktorá vyšetruje to hacknutie Belkakomu Fox e, IT, je to holandská firma, dostala pokyn, aby ustúpila v istej fáze, pretože mali isté veci odhaliť a belgické orgány jednoducho nechcú nahnevať Američanov a preto sa to celé e, odložilo niekam do šuflíka. A teraz otázka na všetkých panelistov. Ako prosím, môžete povedať, že dohľad nie je potrebný, alebo že to, čo máme, stačí, keď vieme, že z toho, čo došlo v Belgakom sme taktiež e, v, e, vydávaní zločinov CIA, e, že žiadna vládla, vláda členského štátu nemusela čeliť dôsledkom a nezodpovednosti za svoje kroky, pričom vieme, že mnoho štátov do toho bolo zapojených čo s operáciou Gimel, to, čo spolupráca medzi Nemeckou spravodajskou službou a NSA. Mohla by som pokračovať do nekonečna. V posledných rokoch e, počúvame čoraz e, viac rôznych odhalení toho, že tajné služby prekračujú svoje právomoci, teda aká dôveryhodný je váš argument, že dohľad e, vám vlastne bráni vo vašej práci. Nie je podľa vás na čase, aby sme získali dostatočný dohľad. Pán Vojt veľmi správne poukázal na to, že problém nespočíva v tom, že by mechanizmy dohľadu mali byť na národnej úrovni, na vlastné spravodajské služby, ale práve tá cezhraničná spolupráca spravodajských služieb je problémová a tá nepodlieha akejkoľvek a žiadnej forme dohľadu. Vy predsa máte chrániť našu demokraciu, našu slobodu. A som veľmi znepokojená. Thank you, Mrs. Infeld. Uh, Ďakujeme pekne. Odpoviem vám o niekoľko minút, ak dovolíte. Neskôr dáme priestor ďalším otázkam. Pán Hans Christian Ströble z Nemecka chce položiť otázku. Nech sa páči. Volám sa Ströble. Zastupujem tu nemecký parlament a tam pôsobím ako člen parlamentného eh, výboru na kontrolu tajných služieb a tiež som pôsobil ako eh, člen výboru eh, na vyšetrovanie konania NSA. Pán De aj pán Bigford E, požadujú parlamentnú kontrolu. A už tu zaznelo, že aj dôverné informácie by sa mali poskytovať parlamentným gremiám, ak by sa táto kontrola naozaj mala v skutočnosti vykonávať. Ale ako to vyzerá v praxi? V praxi to vyzerá tak, že keď nemecká vláda má poskytnúť dôverné informácie takémuto vyšetrovaciemu výboru alebo nejakému inému príslušnému grémiu. A vláda Veľkej Británie hrozí tým, že preruší tieto vzťahy spravodajských služieb, ak nemecká vláda poskytne takéto informácie takémuto parlamentnému grémiu dôverného charakteru. Takýto eh, je teda postup v praxi a teória je niečo úplne iné nechápem, prečo by sa Európsky parlament alebo aj národné parlamenty nemohli viac venovať tomu, aby sa vyšetril ten, to odôvodnené podozrenie, že NSA pri svojej špionážnej činnosti v Európe s pomocou nemeckej spravodajskej služby e, taktiež e, sledovali činnosť e, európskej inštitúcií, európskych politikov, najmä francúzských politikov a aj e, európske firmy sledovali. Toto sa vôbec nejako nezohľadňuje a to dokazuje, aká dôležitá a významná je spolupráca európskych krajín v tejto oblasti kontroly tajných služieb a musíme hľadať spôsoby, ako európske kontrolné grémia národných parlamentov môžu e, konečne dospieť ku konkrétnej spolupráci. Inak totiž e, takéto rozsiahlé prípady Ehm, snahy o špionáž e, aj za účasti NSA ehm, budú naďalej objavovať. Ďakujeme pekne. Pán Mores, e, ďakujem. Moja otázka je namerená na pána Bigforda a súvisí s parlamentným dohľadom, ale na úvod, ak dovolíte, by som nadviazala na to, čo povedala pani kolegyňa Einfeld a ďalší kolega ja som sa za seba vlastne vôbec nevyjadrovala zatiaľ. Európsky parlament vo svojom vyšetrovaní nemá žiadne priame kompetencie dohľadu. My sme e, sa len snažili nejakým spôsobom preskúmať, e, čo sa deje vo vlasti parlamentného dohľadu v členských štátoch. Pani Infeld uviedla jeden konkrétny príklad e, Belgicka. My len voláme potom, aby dohľad bol efektívnejší. Snažíme sa využiť náš politický vplyv na to, aby sme upozornili na eh, niektorých všetkých štátoch veľmi zastaralú um, situáciu a tiež voláme potom, aby sa systém zefektívnil. Nesnažíme sa tváriť, že máme nejaké právne kompetencie, pretože nemáme. Chcem sa opýtať pána Bigforda a chcem sa mu poďakovať za veľmi podrobnú prezentáciu. Neviem, eh, či to mala na mysle kolegyňa Infeld. Podľa mňa on sa snažil o podrobný popis parlamentného dohľadu a snažím sa to porovnať medzi dynamickou situáciou v súčasnosti, e, keď Francúzsko sa dostáva do situácie podobné ako je teraz v Veľkej Británii, kde je veľmi zložitá situácia britskej spravodajskej služby, veľmi e, zložitý proces masového zhromažďovania a získovania údajov a pritom veľmi zastaralý a veľmi jednoduchý systém parlamentného dohľadu, ktorý sa už mnoho rokov vôbec nezmenil. A poslanci nie sú schopní vysporiadať sa s takýmto návalom informácií, aj keby chceli. A chcem sa opýtať vás, ja som nepokojný, že Francúzsko sa rozhodlo uberať toto britskou cestou. Myslíte si, že model, ktorý navrhujete vy, by toto podporila? Nie je náhodou pravda, že sudcovia by tiež v niektorých prípadoch neboli schopní obsiahnuť celú túto problematiku vzhľadom na rôzne obmedzenia z hľadiska získavania poznatkov, vedomostí a tak ďalej. A taktiež, čo sa týka faktov, neboli by jednoducho schopní držať krok s veľmi rýchlym vývojom situácie. Napríklad v Británii vidíme, že minister vnútra povolil mnoho rôznych operácií veľmi rýchlo a sudcovia jednoducho by neboli schopní mm, držať krok. Teda aký model parlamentného dohľadu by sme mohli navrhnúť? Európsky parlament chce pokračovať vo svojom úsilí aj naďalej, pretože si uvedomujeme, že je tu nedostatok demokratického dohľadu. Je to jednoducho fakt, e, ktorému čelíte aj vy v národných parlamentoch v týchto zložitých situáciách. Teda chcem sa opýtať, aký model by podľa vás fungoval. Nie som si celkom istý, či by tento model e, zapracovania sudcov naozaj fungoval, ale tiež e, to, že Francúzsko sa rozhodlo uberať cestou Veľkej Británie, je tiež veľmi problematické. Teda toľko moja otázka na vás. Ďakujeme pekne. Dnesko dáme slovo všetkým, ktorí sa chcú na niečo opýtať a potom bude priestor na odpovede. Teraz za Rumunsko, pani Kalimente. Yes, please. Domnule președinte, stimați... Ďakujem pekne. Stimați invitați. Milí kolegovia, vážení poslanci, Myslím si, že táto konferencia je veľmi dôležitá, pretože ide o spoluprácu medzi informačnými službami a oboj e, proti terorizmu. A z tohto dôvodu táto konferencia má kľúčový význam. Všetci hovoríme o parlamentnej kontrole nad informačnými službami a to práve preto, že tieto nesmú uniknúť občianskej alebo civilnej kontrole. Táto obava neustále existuje aj v rumunskom parlamente. S Lisabonskou zmluvou parlamentné zhromaždenia e, západnej Európy, teda inštitúcie, ktoré bránili alebo bránili demokraciu, boli e, rozpustené a teraz sú to národné parlamenty, ktoré sa tým zaoberajú a na európskej úrovni neexistuje koordinácia medzi informačnými službami. Myslím si, že to predstavuje um, také vákuum či medzeru um, a nemôžeme čeliť súčasným výzvam. Mám na mysli hlavne nelegálnu migráciu zo Severnej Afriky smerom do Európy, e, cez Taliansko, Grécko, všetko, čo sa deje na východe Európy, hlavne agresivita Ruska voči Ukrajine. Ja si veľmi cením, že dnes sú tu mm, odznelo veľa otázok, hovoríme o e, konaní americkej NSA a v národných parlamentoch či v Európskom parlamente by bolo dobre, keby sme mohli dostať aj odpovede na otázky, ktoré dnes odzneli. Toto všetko je v poriadku, ale v konečnom dôsledku Spojené štáty sú našim spojencom. Je to partner e, na úrovni NATO a v každom prípade všetci sa obávame terorizmu, nelegálnej migrácie a ďalších vecí, ale nebojíme sa agresorského štátu, ktorý už konal uh, proti e, európskej krajine, teraz náražam na Rusko samozrejme. E, tieto pokusy kybernetických útokov sú v skutočnosti e, internetovou vojnou. A na Vilniuskej konferencii Rumunsko dostalo za úlohu koordinovať systémy informačnej obrany, to je vec, na ktorú sme hrdí. Už sme sa aj zhostili tejto úlohy. A otázka, ktorú chcem položiť, aká je európska reakcia na tieto informačné útoky, masívne informačné útoky Ruska proti Európy. Nejde len o východnú Európu, ale o celú Európu. A Veľa ľudí tieto informačné útoky Ruska trápia. Nedávno som bol na Ukrajine a, eh, a môžem vám povedať, že eh, veci vôbec nie sú kľudné. Rusi už teraz pripravujú svoje ďalšie kroky a síce chcú okupovať región Mariupolu. Informačná vojna, eh, v ktorej sme a ktoré, ktorú iniciuje Rusko, využíva všetky nástroje. Určite je úlohou každej členskej krajiny reagovať, ale myslím si, že aj Európska únia by mala kolektívne odpovedať alebo prezentovať svoju odpoveď. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda to hovorí pani Grisbeck, ďakujem pánovi Moraesovi a ostatných, ktorí navrhli túto dnešnú schôdzu. Tá je vítaná v spolupráci medzi inštitúciami a našimi parlamentami, ale dôležité je to aj preto, že sú tu aktuálne vážne hrozby a teroristické hrozby nás privádzajú k otázkam potrebnej rovnováhy demokracie, ktorú musíme v našich kontrolných systémoch nájsť. Pretože my všetci reprezentujeme demokraciu. A niekedy sa využívajú také hraničné nástroje. Hovorili ste o návrhoch zákona zákonov, ktoré boli koncom maja vo Francúzsku schválené. V parlamente išlo o e, informačnú oblasť a proces, e, alebo zrýchlený proces. Neviem, či tu máme nejakých kolegov z francúzského parlamentu, žiaľ zrejme nie, čo je poľutovania hodné, ale v podstate sa skúma tento návrh zákona v Senáte a Zrejme v lete sa to posunie ďalej. Tento zákon e, by mal schváliť aj francúzsky prezident François Hollande, Hollande a teda mala by tu byť e, takáto zlepšená kontrola. Práve sa teda o tom diskutuje a je to spojené s mnohými problémami. Niektorí to spomínali hlavne, ja teda chcem dodať, um, to veľké rozšírenie hlavy, e, teda hlavy vlády, um, systém absencie kontroly a priori teda justičnej, ale aj administratívnej. Je to teda systém masívneho zachytávania alebo zberu údajov o občanoch, preto aby sa tieto spracovali a mnohí právnici to považujú za protichodné s ústavou, je to článok 66 e, našej ústavy, ktorý hovorí, že justičný orgán je garantom slobody aj slobody jednotlivca. E, v podstate tento systém je vlastne systémom hyperkontroly a dôležité je zdôrazniť aj to, alebo teda pri príležitosti e, vášho príchodu, je to v protiklade aj s európskymi dohodami a pôsobnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva a e, teda Luxemburského súdu. Čo si myslíte o tomto spôsobe kontroly, o tejto absencie kontroly sudcov? pretože keď tak, ako klod náš pán predseda, to povedal pred chvíľočkou, ako technicky zabezpečiť to, že budeme schopní reagovať na tie veľmi e, dôležité potreby kontroly zo strany sudcov, alebo teda súdnictva. Ďakujem. Pán Galaževský z Polska, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Počúvam túto rozpravu a rád by som sa s vami podelilo svoje myšlienky, e, reflexie. Na jednej strane je nevyhnutné vykonávať dohľad, kontrolovať agentúry spravodajských služieb, ale na druhej strane chceme, aby tieto agentúry mohli normálne a efektívne pracovať. Z histórie vieme, že nielen poľský národ, ale aj iné národy, ktorých zastupcovia sú tu dnes prítomní, vedia, poučili sa, že je v minulosti, keď ešte fungoval komunizmus, tak aj na území iných krajín fungovali ruskí špioni treba nastoliť správnu rovnováhu. Vieme, že situácia sa mení, politické konštelácie sú v dnešnom svete zmenené aj v členských štátoch EÚ. Chceme dať spravodajským službám širší prístup k informáciám, lebo bez tých informácií ani nebude na čo dohliadať, pretože nebudú mať skutočnú prácu. Práca parlamentných výborov, ktoré majú za úlohu dohľad a ktoré sú zvolené parlamentom, môžu vykonávať tento dohľad, ak tam budú ľudia, ktorí nie sú politicky na nikoho napojení. Takýto model je odporúčania hodný. Ja som sám politikom, ale myslím si napriek tomu, že politici by nemali veľmi bábrať do tejto oblasti e, dohľadu. Oni majú iné záujmy, nech sa starajú o to, čo majú oni na starosti. Ešte máme dvoch rečníkov, hovorí predseda. Poprosím ich, aby boli struční. Pán stučí je prvý talianský parlament. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tento, táto závažná téma je taká dôležitá, tak rezonuje, že je ľahké e, prísť s otázkami. Povedal by som, že máme dva druhy kontroly, dva druhy dohľadu. Špecifické Aká kontrola a dohľad, ktorú vykonávajú súdcovia, ak ide o záležitosti týkajúce sa základných slobôd? Vtedy súdca má rozhodnúť, či treba intervenciu. A potom je tu parlamentný dohľad, ktorý by mal byť širší, vyčerpávajúci, ísť e, viac do hĺbky. Či treba dávať verejnosti informácie, ak ide o neutajované informácie v oblasti spravodajských služieb. To je citlivá otázka, pretože aj vtedy môže ísť o e, prekerné dôverné záležitosti, aj ak to nie je v utajovanom režime, ale treba tieto veci udrať v tajnosti. Treba kontrolovať aj tých, ktorí schváľujú rozpočty tajným službám, ak nedostaneme jasnú odpoveď na to, ako spravodajské služby použili finančné zdroje, ak sa nebudú zodpovedať za svoje činy a nevysvetlia presne, čo vykonali za tieto peniaze, tak bude veľmi ťažké sa k tomu vyjadriť. Potrebujeme aj vyhodnotenie ex post a na základe takýchto vyšetrení by možno malo byť vhodné blokovať finančné fondy, ak sa vykonalo niečo, čo nie je v demokratickom duchu a čo nie je v záujme daných krajín. Myslím si, že otázka rozpočtu je mimoriadne dôležitá a môže sa využiť pri demokratickom dohľade a zárukách. Pán Vojt, ktorý tiež sa ide vyjadriť druhý raz po tomto bloku. Pán predseda, pán Štrojbel to potvrdil, alebo teda tvrdil, že Spojené kráľovstvo o, hovorí, že, alebo teda hrozí, že preruší kontakty, čiže e, nemecké, nemecký výbor pre kontrolu nebude mať už tieto informácie a Nemecko je jednou z vedúcich e, ekonomík a Spojené kráľovstvo tak ako USA majú e, E, prístup k nemeckým telekomunikačným správam. Čiže je tu aj veľká zodpovednosť a zostáva otázka otvorená, keď nemecké e, orgány e, teda nedajú takéto informácie, kto bude kontrolovať tieto dáta, ktoré oni zberajú v Nemecku a ktoré sa týkajú miliónov Európanov. Um, first of all, before I give the floor to Mr. Kým dám slovo pánu Vikvetovi, rád by som odpovedal v mene predsedu na niekoľko otázok. Pani Intveld. Odpoviem jej v holandčine, pretože to je môj materinský jazyk a chcem hovoriť naozaj presne vo všetkých detailoch. Predovšetkým treba povedať, že vždy bude isté napätie medzi praxou spravodajské služby na jednej strane a demokratický dohľad na strane druhej. Mnohí predračníci sa k tomu vyjadrili a treba povedať, že takéto niečo je normálne. Iba jednotlivé otázky na to, že či sa umiestnili nelegálne mikrofóny v niektorých budovách spomínaných, Myslím si, že to bolo e, vyriešené ako e, neopodstatnené. Belga.com, táto stiažnosť ešte stále nie je vyriešená, tento prípad e, prebieha, ale oba, obe tieto záležitosti boli aj pod drobnohľadom stáleho výboru I belgického parlamentu. To je parlament, ktorý má dohľad nad spravodajskými službami a obe tieto správy sa vyjadrili v zmysle, že spravodajské služby mali byť proaktívnejšie a predpokladám, že tieto informácie dostane aj dostanú aj spravodajské služby a že ich vyhodnotia sami pre seba vezmú vážne túto radu. V Belgicku stály výbor I pre spravodajské služby vykonáva naozaj veľmi široký dohľad, má veľmi široké právomoci v porovnaní s podobnými inými výbormi. Máme tu špeciálne vyšetrovacie právomoci a postupy v Belgicku, kedy e, ex post môžeme monitorovať využité techniky a metódy Takisto môžeme postupovať e, lineárne a kontrolovať veci, ktoré sa udiali. Myslím si, že by ľudia sa mali snažiť poučiť z toho, čo sa stalo a vydlaždiť týmito poučeniami cestu k lepším riešeniam, pretože vieme, že u nás v Belgicku sú prítomné aj zahraničné tajné služby a v tom máte naozaj pravdu, treba to brať na zreteľ. Takisto vám chcem povedať, Zdá sa, že tu je ešte jedna otázka od pána Zetkovského. Nech sa páči. Dám mu slovo o pár sekúnd, ale musím dodať, že dnes popoludní predseda výboru, pán Radpaj, tohto spomínaného výboru, o ktorom hovoríme, vám dá prehľad o tom, čo robíme a ako to robíme. Takže Predtým, než dám slovo pánu Bitfordovi, mám ešte záverečnú otázku od pani Zedovsky. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ja som dostal otázku, možnosť dať otázku, hovorí pán Zdechovský. Chcel by som sa vyjadriť k tejto problematike. Najprv by som chcel povedať, že som pracoval na ministerstve vnútra a vždy som používal vtip. Politika, ktorého nesledujú tajné služby, tento je buď neschopný, alebo je nezaujímavý. Ale nechcem tým zľahčovať tému, o ktorej dnes hovoríme. Myslím si, že činnosť tajných služieb by mala byť kontrolovaná v dvoch rovinách. Prvá rovina je odborná rovina. Ani súdca, ani žiadny politik nie je schopný vždy posúdiť vhodnosť nasadenia určitých technických prostriedkov na sledovanie alebo na zisťovanie informácií o tajných službách. Ja myslím, že by mal existovať nejaký panel odborníkov, nezávislých odborníkov, kde by mohli byť napríklad bývalí riaditeľia tajných služieb alebo niekto, kto naozaj, naozaj má veľké renome v tejto veci. To, o čom hovorila Sofia Intveld, to sa mi zdá, že naraža na to, že politici by mali chcieť dodržiavať alebo volajú po dodržiavaní praktických demokratických princípov. Myslím si, že najväčší problém, problém, o ktorom sa tu hovorí, je, že mno, a ku ktorému sa vyjadrili kolegovia z národných štátov, je, že politici nechcú prakticky kontrolovať jednotlivé rozhodnutia, jednotlivé kroky tajných služieb. Nie, oni chcú, aby tajné služby neboli využívané napríklad na e, kontrolu opozície alebo na činnosť proti inému politikovi, iným politikom. Moja otázka sa týka celej Európskej únie Dôverujú si navzájom tajné služby alebo sa navzájom sledujú, špehujú. Je to tak, že členské štáty EÚ, namiesto toho, aby sa postavili spolu vonkajšiemu nepriateľovi, nie je to náhodou tak, že hľadáme toho nepriateľa stále vnútri Európskej únie? Je 28 členských štátov a možno nás to aj irituje, že majú agendy v ďalších 28 krajinách EÚ a stále tu vedieme istý druh E, studenej vojny. Myslím si, že sme zamrzli v myslení niekedy e, pred 25 rokmi. A ďalšia otázka, ktorú by som rád položil, tá je skôr odborná, šifrovaná komunikácia. Nikdy, e, vôbec sme o tom dnes nehovorili. A ja viem od tajných služieb, že toto býva jeden z najväčších problémov. Napríklad, ako sa dostať k informáciám, ktoré sa týkajú rôznych teroristických skupín a napríklad dohľad na touto činnosťou a nad zisťovaním informácií o tomto nemôže byť v politickej rovine. To musí byť v odbornej rovine. Ďakujem za odpoveď. Dovolte mi pripomenúť vám, že niektoré otázky sú také, že patria do ostatných sekcií dnes popoludní. A po druhé chcem dať slovo pani Aboltina, pretože aj pani Inveld, Indvelca, e, vyzvala aj ju, aby reagovala. Pani Indveld, ja by som rada zdôraznila, že po mojom prejave skôr malo vyznieť to tak, že nielen, že dohľad je potrebný, ale že je zásadne dôležitý a treba rozlišovať medzi tými, ktorí robia dohľad dnes a medzi dohľadom ako takým vo všeobecnosti. Samozrejme, že spravodajské služby spolupracujú navzájom. Vy ste zle pochopili to, čo som povedala. Ak e, spravodajské služby nesledujú všeobecné pravidlá, všeobecné predpisy, iste budú biele vrany, ktoré ohlásia nekalé praktiky spravodajských služieb, dohľadu, orgánu predohľad. Myslím si, že všetky strany e, v, tom, v tejto veci musia rešpektovať pravidlá a predpisy. Ďakujeme pani Apoltína a teraz má slovo pán Bicot. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že ja úplne súhlasím so všetkými obavami, ktoré tu odzneli. Ja osobne si nemyslím, že štandardy dohľadu či dozoru v Európskej únie sú mm, nevyhnutne na tej najvyššej úrovni, musia, e, potrebujú liandu, ale nie nejaké e, triedy. Potrebujú teda tieto vyhlásenia, ale nemusí to byť rozdelené Nechcem tým povedať, že každý štát, ktorý poznám, ktorý robí takýto dohľad, robí maximum preto, aby kontroloval svoje informačné služby. Oni poznajú problémy, ktoré sú, môžu byť spojené s týmito uh, službami, ale nevždy sa to rieši až do konca. Čo chcem teda povedať? Výkonné orgány, výkonný dohľad, orgány e, výkonnej sféry, teda ministri, ktorí zodpovedajú za tieto operácie, jednoducho majú výsledky, ktoré e, nevždy sú spolahlivé. Nemôžeme sa na to spoliehať. Sú tu dve úrovne, e, o ktorých hovorí italianský kolega. Je to justičná úroveň a parlamentná úroveň. Problémy vznikajú vtedy, keď informačné služby zasahujú do práv ostatných a e, do, teda zasahujú do týchto operácií. V podstate problémy sa vynorajú ešte predtým, ako dôjde k danej operácii, preto, lebo keď e, informačná agentúra realizuje e, nejakú operáciu, ktorá má vplyv na práva jednotlivca, tak vtedy už je príliš neskoro na dohľad. Ak už sa táto operácia začala, keďže jednotlivec už bol napríklad odpočúvaný, jeho práva už boli porušené. A to nechceme. My by sme si želali, a to aj ja navrhujem, je, aby ešte predtým, ako sa poruší právo jednotlivca, aby už tu bolo niečo takéto určené, aby bolo určené, kto to má v kompetencii. Čiže je to parlamentný dohľad, ktorý by mal byť prvý asi sotva. Koľko z vás by mal čas zúčastňovať sa každodenne, vypočúvať si e, výsledky alebo da teda otázky e, informačných agentúr, či majú alebo nemajú zasahovať do práve jednotlivca. Asi sotva niekto. Musíme teda nájsť alternatívu. Aká je? Mm, boli tu návrhy, že by tu e, mohli fungovať bývalí členovia informačných služieb, ale verte mi, že toto nie je dobrá cesta. Informačné služby nás chcú chrániť a musia nájsť spôsob, ako to urobiť. Čiže eh, oni by nemali byť eh, sudcami alebo posudzovateľmi práce informačných služieb. Je to teda tribunál, teda sme správnikov, politikov napríklad? takýto tribunál bude musieť zasadať každý deň. A kde to bude? Budú títo členovia informačnej služby e, tam cestovať každý deň, aby im predstavili teda svoju prácu? Čo, čo im povedia? Predložia tu v najlepšom svetle, kto tam bude, aby im oponoval. Kto to bude? A skôr je, tí majú e, inštrukcie práve od informačných služieb, teda kto tam bude iný? Čo ja navrhujem? Aby tu bol nejaký justičná, justičný subjekt, napríklad po vzore francúzského systému. Žiaľ, Francúzi uvažujú, že e, to e, zrušia, čo je podľa mňa veľmi polutovanie hodné, že tam bude proste súdca, v e, tejto informačnej službe skúmať túto prácu a to počas celé, priebehu celej tejto operácie. Nejde len o elektronický dohľad, e, máte tam informátorov, dohľad v rámci budov, informácie, ktoré prichádzajú e, zvonka a takýto sudca môže veci skúmať a pretože tam sedí priamo na mieste v rámci tejto agentúry, je schopný určiť, kedy a či práva jednotlivca by mohli byť porušené, alebo či to hrozí. Takýto skúmajúci sudca môže byť informovaný technickými expertami a to vôbec nie je náročné. Čiže on je tam priamo na mieste, ale nad ním ešte musí byť parlamentný alebo iný nezávislý dohľad. Takže keď sa veci už e, začali diať, ten dozorný orgán tam je, aby veci prešetril a aby e, niekoho z tej informačnej agentúry potom bral na zodpovednosť, aby kladol otázky. Malo by to byť robené pravidelne pokrie to rozpočtovú otázku, ktorá je veľmi zásadná. Je to jeden z problémov informačných služieb, práve ich obmedzený rozpočet. Oni nemajú milióny dolárov alebo eur k dispozícii ich zdroje sú obmedzené. Ja som bol súčasťou mnohých takýchto prípadov, kedy peniaze jednoducho neboli preto, aby sa vyšetrovanie dokončilo, pretože riziková analýza ukázala, že iné prípady sú dôležitejšie. A ako sme už videli, veľmi často sa stáva, že sa vyšetrenie proste preruší, pretože um, je nedostatok prostriedkov a riziková analýza uh, ukáže, že niečo iné je dôležité. Dôležitejšie. Takže Ehm, ešte tu bola pripomienka, že sudcovia nechápu, čo informačná služba alebo agentúra robí, že tomu nerozumejú. Ja mám taký krátky osobný príbeh. Bol som menovaný na čelo právnej služby, e, britskej informačnej služby, kedy tam boli veľké problémy. Niekto prešiel k Rusom, Niekto písal svoje pamäte z práce v informačnej službe, oni sa to snažili zatajiť, čo podľa mňa bola hlúposť. Čiže ja som mal teda zasiahnuť e, z mojej úrovne a právna rada vtedy povedala, že vy nebudete rozumieť tejto organizácie ani za rok. Trvalo mi to tri dní, kým som presne pochopil, o čo ide, ako to funguje, úroveň informácií, ktorú majú a aby som povedal, že e, keď sa tam, keď teda sudca bude skúmať všetky dôkazy, e, jednoducho nebude schopný položiť e, také tie nepríjemné otázky. Posledná vec, a k tomu bolo veľa komentárov, že agentúry sa navzájom špehujú a Spojené kráľovstvo, teda anglicko-nemecké vzťahy, aké vlastne sú, ja neviem. Nie som jasno vidieť, neviem predpovedať budúcnosť ani politický vývoj, a toto je určite politická otázka. Ak sa niektoré krajiny obávajú, že ich niekto špehuje, tak e, si to, sa to musia riešiť, buď bilaterálne, alebo môžu ísť na Európsky súd pre ľudské práva, ak majú pocit, že práva ich občanov boli neoprávnene porušené inými informačnými službami alebo službami iných krajín. <clears throat> boli tu teda mnohé prípady E, myslím si, že takto by to malo aj byť. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán e, Bigford, ďakujem vám všetkým za e, početné otázky. Myslím, že máme trošku časový náskok, ale pán Moraes určite to využije prospešným spôsobom. Mm, Ďakujem, chcem poďakovať našim rečníkom veľmi srdečne za ich príspevky. Vám všetkým máme ešte viac žiadosti o slovo, o slovo a to dokazuje, aký je veľký záujem na tejto téme. Ďakujem vám za to. Čiže, čiže my budeme pokračovať v našom programe a poprosím vás, aby ste si ponechali vaše otázky k tejto časti programu, pretože určite sa budeme hĺbkovo zaoberať otázky demokratického, otázkou demokratického dohľadu nad informačnými službami. Vy všetci eh, sa tým eh, samozrejme zaoberáte eh, v praxi, takže prejdeme k ďalším časti nášho programu. Teraz sa zrejme vymenia rečníci v našom paneli. Ďakujem eh, rečníkom, ktorí vystúpili v tejto časti. Dáme chvíľku času eh, ostatným, aby sa mohli presunúť. Thank you very much. Thank you, Mr. Are you staying? Uh, is this Colleagues, just pause for one second as we uh, refresh Dáme si uh, kratučku prestávku, kým sa vymenia rečníci za predsedníckým stolom. Colleagues, if, um, if you want to get seated, we can... We can uh... Láskavo sa usadte. O 12.30 bude prestávka na obed. Teda čím skôr začneme s touto ďalšou časťou, tým skôr sa dostaneme potom k obednejšej prestávke. Láskavo sa usadte. Začali by sme ďalšia časť bude zahrania profesora Ajena Camerona z Upsovskej univerzity. Profesor Cameron, láskavo sa utište, prosím. Profesor Cameron nám prezentuje eh, aktualizáciu z roku 2015 eh, k správe Benátskej eh, komisie o demokratickom dohľade nad spravodajskými službami. Dám mu slovo na zhruba 10 minút. Vidím totiž, že všetci ste sa rozbehli, veľmi chcete klásť otázky, je tu veľký záujem o diskusiu, teda chcem, aby sme tejto diskusii dali priestor. Chcel by som vás preto poprosiť, pán Kamerán, aby ste sa obmedzili na 10 minút, aby to bolo možné. Akademici vždy chcú prekračovať, videlený často vieme, ale pokúsime sa, aby to ostalo v medziach zhruba 10 minút. A potom ďalší rečník, doktor Mario Otmajer, dostane slovo, potom budú nasledovať opäť otázky a odpovede. Neskôr teda profesor Cameron, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem organizátorom za to, že ma pozvali. Myslím, že je to veľmi dôležitá a významná iniciatíva. Ak dovolíte, tí, ktorí sa chcete rozprávať, prosím, opustite sálu alebo sa utište. V Európskom parlamente to nie je totiž povolené. Neviem, či je to povolené na národných parlamentoch, ale nás to ruší. Môžete sa rozprávať, ale nemôžete stať. To v Európskom parlamente povolené nie je. Ja budem prezentovať aktualizáciu z roku 2015 tejto Benátskej e, a komisii k jej správe. Iste e, viete, že Benátsky e, výbor je poradným výborom Rady Európy. Vyprodukoval tento výbor v roku 2007 správu, ktorý ešte stále je štandardom najlepších postupov eh, v domácov eh, kontrola dohľadom na činnosti spravodajských služieb a tiež súvisí e, e, s činnosťou mimoriadného spravodajcu OSN o boj proti terorizmu okrem iného. A toto je teda najvýznamnejší orgán, ktorý sa venuje najosvedčenejším postupom. V roku 2015 sme teda aktualizovali, tú, aktualizovali túto správu, e, zohľadňujeme tam aktuálne poznatky, ja som bol spravodajcom a táto aktualizácia sa snaží popísať prečo takáto forma informácií doposiaľ nebola predmetom externej kontroly. A taktiež vysvetľuje, prečo Európsky dvor ľudských práv e, sa e, venuje e, takýmto signálovým informáciám a údajom a taktiež popisuje najlepšie postupy, ktoré by sa mali uplatniť v tejto správe bolo zložité zhľadniť práve tieto aktuálne aspekty. Vieme, že už existujú systémy v viacerých členských štátoch, aj keď nie vo všetkých. Napríklad v Holandsku, v Belgicku, vo Švédsku. Existujú už dohľadné orgány, taktiež v Norsku. Všetky z nich fungujú dobre, ale e, signálové informácie údaje sú dosť zložité. Tie dva modely, ktoré sme preskúmali, najmä švédsky model a nemecký model sa osvedčili, ale taktiež model z USA, po eh, istých reformách eh, je tiež zaujímavý. Mm, bolo by podľa mňa vhodné zohľadniť eh, aj to, že osvedčené postupy môžu poslúžiť aj ako pozitívne príklady, ale aj ako negatívne príklady. A boli sme toho svedkami v oblasti bezpečnosti a taktiež e, dôveryhodnosť informácií. A tiež, e, keď sa USA upustilo od systému vyšetrovacích e, súdnych orgánov a, a taktiež to vidíme na britskom príklade, ktorý je dosť pochybný v tejto oblasti. Nemusím zrejme vysvetľovať, prečo táto oblasť je problémová. Chcel by som však zdôrazniť, že došlo k obrovskému rozšíreniu financovania rozpočtov E, takýchto agentúr signálových e, e, spravodajských materiálov od útokov z 11. septembra. Vieme, že hlavným prvkom plnenia štandardov je nedotknutelnosť a profesionálny prístup týchto pracovníkov v časoch rozširovania zdrojov ak sa to skombinuje s politickým tlakom na produkciu výsledkov, má to za následok, že agentúra opúšťa od kontrol a stráca sa prehľad. Teda dohľad rozhodne je potrebný. Nemusím zrejme vysvetľovať, prečo potrebujeme dohľad. Dohľad má svoje opostatnenie nielen z hľadiska dodržiavania zákona, ale tiež nahrádza mediálnu kontrolu dohľad, ktorý um, inak funguje vo všetkých ostatných oblastiach štátnej správy, ale v tejto oblasti sa nedá uplatniť. Nebudem tiež vysvetľovať, prečo dohľad signálových spravodajských materiálov e, e, bol nedostatočný. Je to e, v podkladoch mojej prezentácie, ktorú zrejme všetci dostanete k dispozícii. Správa z roku 2015, ako je z roku 2007, sú tiež k dispozícii na stránke Benátskeho výboru. Existujú štyri hlavné prvky právnych eh, obmedzení ochrany. Jednak mandát agentúry, ďalej po druhé hraničné hodnoty, ktoré sa musia stanoviť predtým, ako eh, sa vôbec môže pristúpiť k zhromažďovaniu údajov, ďalej po tretie požiadavka minimalizácie, teda mechanizmy E, vylúčenia relevantných informácií. No a v neposlednom rade nastupuje dohľad. Dohľad monitoruje plnenie všetkých tých ostatných troch prvkov. Teda musíme začať mandátom agentúry a mandát agentúry taktiež určuje do veľkej miery mandát dohľadného orgánu, pretože sleduje dodržovanie mandátu agentúry, teda ak sa poskytne takéto agentúre široký mandát na zhromažďovanie údajných relevantných eh, informácií o zahraničných eh, subjektoch alebo eh, zhromažďovanie údajov, ktoré súvisia údajne s terorizmom. To je dosť široký predpoklad e, toho, že agentúra bude zhromažďovať veľa informácií, pretože to je jej povinnosťou. Je potrebné zadefinovať mandát čo najúžšie, a to v primárnej legislatíve. Parlament je jediným orgánom, ktorý má demokratickú legitímnosť na tieto kroky, ale dokonca aj ak sa um, poskytne takýto úzky mandát, ktorý bude zakotvený v štatúte, ehm, ešte stále bude potrebné interpretovať tieto zákony praxi okrem toho tieto zákony v oblasti signálovej inteligencie sa budú musieť pretaviť aj do konkrétnych eh, softverových vybavení. Teda je tu legislatíva, ktorá má chrániť eh, integritu a potom sa musí tento software vyvinúť eh, a aj uplatňovať v praxi. Jeden z aspektov, ktorý zrejme budeme eh, ešte prejednávať neskôr, eh, je tu otázka ehm, občanov s pobytom a občanov bez pobytu v danej krajine. Na základe pravidiel sú pre práve práva je potrebné uznať, že eh, zahraniční štátni príslušníci, ktorí nemajú bydlisko v danom členskom štáte, nemajú pobyt, e, majú istú mieru ochrany svojho súkromia, dokonca aj USA boli ochotní uznať túto skutočnosť. Neznamená to, e, že by sa teda malo pristupovať týmto dvom kategóriám občanov e, rovnako. A práve takto sa postupovalo. Model z USA je veľmi zaujímavý. Znamená to totiž, že čisto parlamentný model dohľadu nefunguje. Vytvorili nezávislý orgán, Rada na ochranu súkromia a občianských slobôd, pretože nefungoval jednoducho iba parlamentný dohľad. A, a vďaka tomu existuje relatívne dobre fungujúci systém dohľadu v USA, ale hlavná pozornosť tohto dohľadu sa sústreďuje na ochranu občanov USA a nie občanov iných štátov. Okrem toho, do, tento súd e, zhromaždenia zahraničných údajov nemá e, e, žiadne právomoc, čo sa týka určovania a pravidel zhromažďovania údajov o podozrivých subjektoch, teda napríklad čo sa týka komunikácie medzi Francúzmi a Holandianmi, toto sa tam neupravuje. Upravuje sa to iba v prípade, že to zahrňa aj občana USA. Toto by mal upravovať iný je konkrétne 1233, a toto nie je predmetom tohto dohľadu e, konkrétneho súdu pre dohľad nad zahraničnými informáciami. E, čo sa týka parlamentných aspektov takýchto indícií e, z dvoch štruktúrnych dôvodov to nemôže jednoducho fungovať v praxi. Takéto zosúladenie tejto oblasti sú dosť zložité odborné aspekty, ale parlamenty eh, s tým môžu obstarať a právne poradenstvo, to nie je taký problém, ale druhý problém spočíva v tom, eh, že poslanci musia mať na to dostatok času. Už to spomenul pán Bigford, je veľmi ťažké nájsť si na to dostatok času, pretože je to neustály proces. Nedá sa zasadať eh, raz za pol roka. Je to jednoducho neustály proces, je potrebné ho taktiež neustále monitorovať. Alebo minimálne pravidelne ho monitorovať. Ďalej je tu problém sieti. Naši nemeckí kolegovia už na to poukázali. Je dosť citlivé dať parlamentnému orgánu um, tajné informácie, pretože to zahrňa odhalenie iných aspektov činnosti celej siete. A to je mimoriadne problematické. A parlamentná výhrada to znamená, že by mala existovať e, možnosť e, kontrolovať e, bezpečnosť takéhoto orgánu, ale druhý aspekt súvisí s tým, že takéto indície môžu znamenať zásah do slobody jednotlivca. A to bolo tradične e, predmetom činnosti súdnych e, orgánov. E, a to spôsobuje isté problémy v praxi v súvislosti s možnosťou kontroly parlamentu, pretože parlament by tým mal, aj by som sa súdne právomoci sú dve hlavné úlohy, kde ochrana osobných údajov je súčasťou tohto procesu. Poprvé, ak sa príjme rozhodnutie na využitie istých selektorov a druhý, je, ak sa rozhodne, že sa e, informácia buď zachová alebo vymaže. Ak o tom rozhodne konkrétny ľudský prvok. Prvé rozhodnutie sa nedá považovať za politické, je to skôr akési kvázi súdne rozhodnutie. Je to rozhodnutie, ktoré si vyžaduje vyváženie rozličných faktorov. E, tiež e, je na to potrebný istý konkrétny orgán. Môžu sa do toho zapojiť sudcovia, ale aj rôzni iní aktéry, ktorí majú vedomosti o zahraničnej politike, o postupoch v spravodajských službách. Ale jednotlivec, ktorý by dokázal toto všetko obsiahnuť, e, zrejme neexistuje. Možno aj preto v Nemecku napríklad vznikli akési hybridné orgány, ktoré kombinujú zostavu takýchto orgánov. To možno nie je celkom eh, realizovateľné v všetkých členských štátoch, pretože eh, sú rôzne systémy rozdelenia moci, ktoré tomu môžu brániť. Ale Nemecko a Švédsko to formalizovali takomto e, modeli. Ďalej druhý e, typ rozhodnutia, a síce zachovať alebo vypustiť a vymazať e, údaje, tu je rozhodnutie, ktoré sú s ochranou údajov. Toto rozhodnutie prijíma pracovník daného orgánu, musí zohľadniť rozličné faktory, jednak či je potreba zachovať takéto informácie a indície sú dosť problematické, pretože často sa zhromažďujú, pretože môžu byť užitočné v budúcnosti Ak sa však rozhodne informácia zachovať, musí sa vyvážiť z hľadiska ochrany údajov a práve takéto rozhodnutie ochrany údajov nemôže prijať parlament. Je na to potrebný orgán, ktorý bude skúmať všetky rôzne aspekty ochrany údajov, musí skúmať databázy, musí si klásť otázky, musí sa pýtať, prečo došlo k zachovaniu informácií o danej osobe, musia skúmať také všetky podklady o danej osobe, kde by boli vyvážené rôzne faktory pre a proti. Teda v zásade je potrebný nezávislý orgán, ktorý by dohliadal buď um, súdny orgán alebo kvázi súdny orgán a nezávislý orgán potom na dohľad na týmto procesom. Uvedomujem si, že už som trošku prekračil tento čas, ale podľa mňa je to dôležité. Dá sa potom e, položiť otázka, čo vlastne ostane parlamentu, aká úloha. V tomto procese sú parlamenty veľmi dôležité, ale nie celkom jasné, čo budú robiť. Tak poprvé, parlament e, sám môže stanoviť, e, aké pravidlá sa budú platňovať, ako sa opatrenie môže napraviť, ako E, bude prebiehať výmena informácií s ostatnými orgánmi. Ďalej všetky parlamenty by mali vo všeobecnosti rozhodovať o tom, aké budú bezpečnostné priority, o čom sa majú zhromažďovať vôbec informácie a údaje. A iba parlament môže rozhodnúť o výhodnosti danej operácie, efektívnosti zhromažďovania konkrétnych údajov a v neposlednom rade a tu opäť spomínam nemecký model, môže parlament zohrať úlohu vo vzťahu k nezávislému orgánu, ktorý vznikne. Parlament môže buď tento orgán vymenovať, môže um, existovať priama zodpovednosť voči parlamentu, alebo môže byť nejakým spôsobom napojený tento orgán na parlament. A potom parlament môže jednak fungovať ako akýsi stimul tohto nezávislého orgánu, ale taktiež môže obhajovať nezávislý orgán pred neoprávnenou kritikou. Teda dá sa to v praxi e, nejako e, patriť. Neviem, či máme ešte nejaký čas, ešte dve minúty, dobre? A, e, takže súdny systém, súdne povolenia nie sú všeliekom. Hovoríme o sudcoch, ale nesmieme zabúdať, že v Európskej únii existujú dosť rozličné súdne tradície a súdna moc má dosť rozličné právomoci, takže je dôležité zúrazniť, že tu nehovoríme o tom istom. Každý členský štát má v tomto isté osobitosti. Dôležité je, aby tu boli oba faktory. Nestačí len toto súdne odobrenie. Ani nestačí, aby išlo zo svetených sudcov. Pán Biken spomenul francúzsky systém, mm, ale problém s francúzským systémom je v tom, že sudca e, stráca svoju nezávislosť, stráva sa v istom zmysle e, súčasťou celého systému ale je potrebná nejaká súdna alebo kvázi súdna forma takéhoto odobrovania, ale musí byť prepojené s zákonodárnym orgánom, pretože tento podvací orgán nevie, ako to má fungovať v praxi. Je teda potrebné, aby to bolo toto prepojenie s ďalšími následnými krokmi. A potom táto ďalšia následná fáza musí eh, obsiahnuť eh, taktiež neobmedzený prístup k údajom, tak aby pravidlo eh, tretej strany sa jednoducho nemohlo uplatniť. Musí byť možnosť náhodných kontrol a tematických preskúmaní údajov, ktoré sa zhromaždili. A podľa možností by mal existovať rovnaký prístup, tak ako to stanovuje švédsky a holandský systém, a síce priamy prístup k údajom z databázy, tak aby nebolo eh, eh, povinné oznamovať eh, niekoľko týždňov vopred, že sa chystá kontrola. Tak, aby existoval priamy prístup k databázam. A ešte na záver. Dosť ťažko sa táto rozsiahla téma a popisuje iba priebehu niekoľkých minút. Myslím, že e, v správe Benátskeho výboru sa jasne ukazuje, že tieto indície e, sa nestratia len preto, že sa nám nepáčia a agentúry neprestanú e, zhromažďovať tieto indície, ale tieto organizácie, ktoré zhromažďujú indície, buď môžu podliehať miernemu dohľadu alebo môžu byť regulované veľmi prísne a podliehať veľmi prísnemu dohľadu. A práve toto by malo byť našim spoločným cieľom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Cameron. Prezentácia bude online s vašim povolením. Je veľmi zaujímavé závažné to, o čom ste nás informovali, na, najmä tie odobrovania súdmi, povolenie, súdne povolenia. A bol by som rád, keby sa všetci vyjadrovali stručne, aby sme mali čas aj na zaujímavú debatu k tejto téme. Pán Mario Otheimer tiež sa vám chce prihovoriť. On eh, vedie sektor informačnej spoločnosti v Agentúre pre základné práva zaoberá sa ochranou údajov a súkromím v oblasti údajov. Nech sa páči, máte teraz slovo. Ďakujem pekne, že ste ma sem pozvali. Ja by som chcel odprezentovať predbežné výsledky projektu, ktorý sme vykonali na požiadavku na základe Európskeho parlamentu a ide tu o to, ako sa rešpektujú základné ľudské práva v EÚ v tejto súvislosti. Máme tu diapozitívy, ale ešte sa to nerozsvietilo. Ja však budem hovoriť, aby som ušetril čas. Máte tu podklady vo vašich zložkách a sú tu aj ďalšie informácie. V pridelenom čase sa sústredím na tri hlavné otázky, ktoré sa týkajú dohľadu a ochrany súkromia a ochrany údajov. Štandardy e, národná, národné orgány, ktoré môžu urobiť isté e, opatrenia nápravné a potom dohľad samotný, ako sa vykonáva. Aké sú kľúčové veci, o ktorých by som hovoril? Prvá, dohľad tradične je sám o sebe tajný. Na tom sa asi všetci môžeme zhodnúť. Ale spravodajské služby vždy zostanú tajné, ale existencia týchto tajných služieb a práva moci tajných služieb by mali byť riadené istým právnym rámcom. Jednotlivci, po druhé, jednotlivci by mali mať prístup k nápravným opatreniam, aby, ak sa udeje nejaká nepravosť, sa toto mohlo napraviť. A po tretie, systémy dohľadu v Európskej únii síce existujú, sú tu sudcovia, parlamenty alebo odborné e, orgány, ale dôležité je, že práca spravodajských služieb musí byť pod drobnohľadom a musia sa spravodajské služby zodpovedať za svoje činy. Pán Bigford sa vo svojej prezentácii tiež vyjadril k podobným témam. Tu na je na priesvitke zjednodušené odprezentovanie štandardov ľudských práv, z, ako to vidí OSN a ako to vidí ECHR. E Myslím si, že prípadové štúdie a legislatíva hovoria dosť o dohľade, ale súdy napríklad to vidia tak, že sa dohľad nemôže vykonávať náhodne, musí byť jasný, dostupný a predvídateľný. To znamená, že musí byť aj dohľad v súlade s európskymi hodnotami ľudských práv. Sú tu zásadné prvky podľa súdu, Kontrolné mechanizmy a mechanizmy dohľadu musia byť e, pevne zakorenené a ďalej musia to byť možné opravné prostriedky pre jednotlivcov. E, zhromažďovanie indicií, ako sa o tom hovorí, a ako sa toho už dotkli predrečníci, je ďalšia téma. Aj takýto, takéto zhromažďovanie indicií musí rešpektovať isté pravidla nevy, nevyhnutnosti. Nie len, že to musí byť všetko legitímne, ale tajné služby musia aj dokázať, že aj keď zhromažďovali indície, tak to bolo legitímne, že mali na to isté dôvody, prečo sa takéto informácie zhromažďovali. Pán Bigford tiež spomenul podobné témy. Hovoríme o minimálnych štandardoch, ktoré boli vypracované na medzinárodnej úrovni a otázka znie, Ako sa tieto štandardy dajú aplikovať na také praktiky, ako aké sa pokusilo ako prvý Edward Snowden? Ako zareagovať? Ešte čakáme na verdikt Európskeho súdu. A po druhé, aké opatrenia môžeme vypracovať na národnej úrovni? Teraz otázka opravných prostriedkov. Vidíte pred sebou rozličné alternatívy opravných prostriedkov v členských štátoch EÚ. Jednotlivci sa môžu obrátiť na súd. Ale výskumy aj v iných oblasti ukazujú, oblastiach ukazujú, že jednotlivci tomuto prednosť nedávajú, pretože je to zdlhavá a drahá alternatíva. V oblasti dohľadu, ako sme počuli, musíme mať dostatočnú kapacitu, musíme mať sudcov, súdnych odborníkov, ktorí majú prístup k týmto citlivým dokumentom a im rozumejú. Preto sa niekoľké členské štáty rozhodli mať špecializované tribunály, špeciálne súdy alebo dokonca špeciálnych sudcov. Ale jednotlivec má stále ďalšie alternatívy obratiť sa na nesúdne orgány, nejustičné orgány, na diapozitíve vidíte tieto možnosti, ktoré existujú v členských štátoch EÚ. Problém s nejustičnými orgánmi je ten, že majú limitované právomoci. Iba polovica členských štátov EÚ má takéto orgány, ktoré majú zároveň aj rozhodovacie právomoci. V rámci zamerania tejto konferencie sa zameriam na dohľad, na kontrolu nad spravodajskými službami, ktorý zabezpečuje to, že sa spravodajské služby zodpovedajú pred verejnosťou za svoje činy. Na obrázku vidíte aktérov pri dohľade, pri systéme dohľadu. Ponechajme bokom otázku exekutívy aj mechanizmus skladania účtov za svoje činy zo strany spravodajských služieb samotných. Tieto e, opatrenia sa často neobjavujú ako legislatívne upravené. Vidíme tu ďalej média a mimovládky, tie hrajú dôležitú úlohu. Vidíme tu aj prípad Snowdena, ktorý v roku 2013 už ukázal, aké relevantné budú médiá pri e, osvete a šírení informácií vo verejnosti aj o týchto veciach. Dokonca môžu iniciovať aj súdne procesy v rámci členských štátov EÚ a už sa aj niektoré takéto iniciovali, na rozhodnutia a verdikty sa stále čaká. V tomto legislatívnom procese plnia otázku akéhosi dozoru, akýchsi e, z angličtiny doslova preložené strážnych psov systému a sú preto výnimočnými medzi nejustičnými e, spôsobmi dohľadu a dozoru. Na druhej strane dia pozitívu vidíme medzinárodné organizácie, ktoré sú trošku vzdialenejšie, odťažitejšie od celého systému. A v niekoľkých nasledujúcich minútach sa pokúsime sústrediť na tri mechanizmy, ktoré sú systémovejšie, štruktúrovanejšie v rámci členských štátov EÚ. Je to parlamentný dohľad. O úlohe parlamentného dohľadu sme už hovorili hovorili sme o právnych rámcoch, hovorili sme o iniciovaní vypočutí, tie boli skutočne dôležité za ostatných niekoľko mesiacov. Ďalej, schvaľovanie rozpočtu, to je dôležitá vec v celkovom kontexte, hlavne pri zhromažďovaní e, indícií a takisto investigatívne právomoci. Odborné orgány sú tiež veľmi dôležité v tomto kontexte a takisto justičné stanoviská, ktoré sa objavujú či ex ante alebo ex post. A keď sú schválené opatrenia na cielenú, cielený dozor, cielený dohľad, adresný dohľad, myslím si, že je dôležité kontrolovať, že opatrenia na dohľad sú tiež v rámci legality že tiež sú schválené v rámci systéme. Vyše polovica členských štátov EÚ má súdov a súdcov a vyšetrovateľov, ktorí pracujú v rámci schválených možností kontroly a ostatné členské štáty majú odborné orgány alebo to, tieto úlohy vykonáva exekutíva. Často sa vyžaduje povolenie od súdcu alebo odobrenie súdcom pri takýchto opatreniach a vyvstáva tu otázka, čo sa stane v takých prípadoch, keď civilné opatrenia, ktoré nevyžadujú odobrenie od súdcu, e, keď tieto sa začnú aplikovať. Je tu zaujímavý prípad, ktorý je ešte stále pred súdom a na ktorom sa veľmi ľahko preukazuje táto zložitosť otázky kompatibility. Schválenie schváľa, zhromažďovania indicií, spravodajských indicií. O tom sa tu už hovorilo. Neexistujú tu nejaké spoločné prístupy schválené e, na celoplošne medzi členskými štátmi EÚ, ale tu vidíte všelijaké praktiky, ktoré sú v členských štátoch EÚ. Niektoré členské štáty majú podrobne upravenú túto legislatívu spravodajských indicií. A čo sa týka parlamentného dohľadu, Toto je najznámejší e, spôsob vykonávania dohľadu. 21 parlamentov v rámci členských štátov EÚ 28 členských štátov má takéto orgány v rámci parlamentu vytvorené na dohľad, ale parlamentné výbory často iba príjmajú stiažnosti alebo robia odporúčania. V niektorých prípadoch dokonca môžu vydať aj niečo, čo súvisí s ďalšími závažnými a záväznými rozhodnutiami. E, ďalšie krajiny majú 14, 14 krajín má odborné orgány. V niektorých krajinách ich je viac ako jeden. Špecializované orgány pre dohľad nad spravodajskými službami. Ich kľúčovými charakteristikami sú adekvátne pravomoci. Ian Cameron spomenul definíciu mandátu to je naozaj dôležité, ale aj to, že e, odborníci majú k dispozícii dostatočné zdroje a že sú samozrejme nezávislí. Ďalej budeme hovoriť o ochrane údajov. Je zaujímavé vidieť na tejto mape, ako orgány pre ochranu údajov, akú úlohu zohrávajú v, pri dohľade nad spravodajskými službami. Vidíme tu, že z 28 existujúcich orgánov pre ochranu údajov môžu e, niektoré sa zapájať aj do samotných mechanizmov dohľadu. Ak sa jedná o otázku porušenia ochrany údajov, na mape vidíme, že tu je celý rád riešení. Agentúra, ktorá má plné kompetencie, až po agentúry, ktoré majú limitované právomoci, kedy ide o isté prekážky pri rozbehnutí plnej procedúry. A potom sú tu dokonca aj orgány, ktoré nemajú právomoci. Ďalej je to zobrazené iným spôsobom na tomto diagrame. Pokúšali sme sa tu ilustrovať nielen diverzitu, ktorá existuje medzi členskými štátmi EÚ, ale tu vyvstáva aj otázka, čo sa stane v praxi, keď v týchto štyroch členských štátoch, ktoré majú odborné orgány a takisto e, pravomocami plne vybavené agentúry, čo sa stane na druhej strane v piatich členských štátoch EU, ktoré nemajú ani e, špecializované orgány, ani nemajú plné kompetencie pre špecializované ustanovizne. Je tu štúdia, ktorá porovnáva tieto právne riešenia, hoci ani tá nám nedá odpovede. Potrebujeme k tomu aj ďalší krok. A tento druhý krok zahrňa sociálnu prácu v praxi, ktorá má kvalitatívny charakter. Budeme hovoriť so zastupcami tajných služieb, so zastupcami parlamentných výborov a odborných ustanovizní. Toto sú kľúčoví aktéry na národnej úrovni a tam priamo v teréne si prediskutujeme zistenia, ktoré sa týkajú špecificky každej konkrétnej krajiny. Netreba podceňovať ehm, metodologické výzvy, ktoré pred nás tento proces stavia, ale aby sme boli schopní odpovedať na požiadavky Európskeho parlamentu, ehm, musíme ďalej skúmať túto vec. Ďalšie informácie pre vás. E, právny rámec je len podmienkou. Musí byť naozaj aktualizovaný a musí byť naplnený aj technickým obsahom. Korektívne nápravné opatrenia musia byť vykonávané náležitým spôsobom a dohľad musí byť takisto efektívny. Toľko záverom, ďakujem. Ďakujem kolegovia e, a zástupcovia iste ocenili prezentáciu agentúry pre základné ľudské práva. Teraz otváram diskusiu pre poslancov zo všetkých parlamentov. Mám tu už zoznam rečníkov. E, poprosím, keď ešte niekto ďalší chce hovoriť, zdvihnite, zdvihnite ruku. Takže prosím, zdvihnite ruku, ak sa hlásite o slovo. <clears throat> Začnem predošlým blokom. Niektorí kolegovia sa nedostali k slovu, Takže začnem členmi Európskeho parlamentu, pani Ruiz. Ak máte vašu otázku ešte pripravenú, len prosím, dajte nám nejaké znamenie. Pán Ruiz. Nie, nechcete položiť vašu otázku? Ms. Ruiz, are you hearing this at all? Do you want to... Chcete teda položiť vašu otázku? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nevedel som, nevedela som, že sa obraciate na mňa. Keď som počúvala prezentácie, obe boli zaujímavé, tak ako aj rečníci v predošlom paneli, uh, bezpečnostné agentúry alebo e, informačné agentúry. E, situácia v jednotlivých krajinách je veľmi rôzna a technologické zmeny, ktorými sme svedkami vo svete, ktorý sa rýchlo vyvíja, e, znamenajú, že proces kontroly dát spojených so základnými právami a osobnými dátami je naozaj e, veľmi zložitý a zložitejší ako v minulosti. Musíme e, intenzívne pracovať, museli sme intenzívne pracovať 10 e, ročia, aby sme našli teroristov. Policajti zhromažďovali dáta. My ako krajina sme museli konať v popredí. E, ísť e, za rámec všetkých limitov, aby sme zhromaždili informácie, ale limity v Španielsku sú veľmi jasné. Je špeciálny súd, e, ktorý sa volá Národný súd, kde e, experti na terorizmus a organizovaný zločin, organizovaný zločin analýzujú všetky prípady. Ďalej, ďalšia kľúčová téma sa týka informačných služieb, ktoré nemôžu byť izolované. Musíme sa na ne pozerať a, a, ako spolupracujúce orgány, napríklad s policiou. Súčasťou ich práce a boja proti organizovanému zločinu je každodenná činnosť a spolupráca s policajnými silami. Myslím že, myslím, že sa teda pozeráme na e, vyšetrujúce právomoci a kontrolné nástroje, ktoré máme k dispozícii. Čiže treba brať do úvahy aj prácu policie a interakciu policie s informačnými službami, pretože dnes máme e, k dispozícii technológie, čo znamená, že musíme vykonávať širšiu kontrolu e, tejto potenciálnej oblasti zásahov do nášho súkromného života. Čo teda môže policia urobiť, aké postupy môže využiť, aké protokoly existujú pre policajnú činnosť? Toto všetko sú užitočné informácie a ľahké zdroje, akými policia môže eh, kontrolovať aj túto oblasť informačných služieb. Eh, musíme mať systematický prístup, nie len tak eh, pozerať sa na to tak zjednodušenie. Čiže musíme to vnímať e, v širšom meradle. Práca informačných služieb je spojená s mnohými výzvami. Videli sme to z mnohých správ, ktoré sme dostali a všetko toto je kľúčové preto, aby sme mohli pokračovať e, v tomto rámci fungovania informačných služieb. Mali by sme sa ale pozrieť aj na to, aká je interakcia s políciou a ako pod akým drobnohľadom je policia samotná? My ako členovia parlamentu musíme urobiť všetko preto, aby práca informačných služieb bola proporčná a primeraná. Potrebujeme tieto špeciálne súdy či štruktúru súdov, ktorá bude pravidelne analyzovať prácu informačných služieb Nikdy sme nemali k dispozícii toľko dát v oblasti kontroly a monitoringu. Čiže musíme čeliť aj tejto výzve a zabezpečiť e, proporcionalitu a vyváženosť. Ďakujem. Ďakujem, to nebola ani tak otázka ako konštatovanie. Neviem, či kolegovia na to budú reagovať. Máme tu teda ešte Francúzsko. Potom máme ehm, kolegu z Bundesrátu, je to predseda výboru pre vnútorné otázky, pán Perab, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. E, z pohľadu dozorného výboru Nemeckého Bundestagu tu boli indicie, že by tu mohli byť dotknuté osoby, A e, boli tu teda vážne útoky na našu národnú bezpečnosť a preto musíme na to e, reagovať. Chcela by som, chcel by som sa oboch pánov spýtať, aké opatrenia by v Európskej únie mali byť nastolné preto, aby sme sa vyhli takýmto prípadom špehovania a odovzdávania týchto dát tretím osobám, aby NSA Ehm, nemohlo v Európskej únii ehm, teda nájsť takýto rámec, aby tu boli poskytované dáta za určitých podmienok, za akých podmienok je vlastne možné informovať spriateľené informačné služby. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za to, že ste boli tak struční. A ďalej je tu e, členka Európskeho parlamentu pani Eva Žoli. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozorne som počúvala e, všetkých rečníkov a pochopila som to tak, že e, v podstate neexistuje žiadny dohľad nad týmito službami a že dochádza k zmene paradigmy. Napríklad až do roku 2007 vo Francúzsku bolo asi 6 tisíc administratívnych kontrol ročne, ktoré sa zrealizovalo. Ehm, bol tu plnohodnotný výbor, ktorý bol schopný toto všetko monitorovať, týchto 6 tisíc prípadov. Dnes máme 100 tisícky, ak nie milióny Eh, takýchto mm, zachytených informácií či odpočúvaní a kontrolu robí eh, výbor, ktorý pracuje na, iba čiastočne a niekoľko sudcov, ktorí sa zaoberajú aj inými eh, otázkami. Myslím si, že pán Cameron je ten primeraný, ktorému by som mohla položiť otázku, či nejak sa rieši táto asymetria prostriedkov. Na jednej strane tu máme informačné služby, ktoré majú uh, značné prostriedky, napríklad NSA, 50 tisíc ľudí v Európe je tam nejakých niekoľko desiatok tisíc ľudí, čiže je to, to vyvážené niekoľkými desiatkami ľudí, ktorí pracujú na čiastočný úvezok v oblasti tej kontroly keďže tu máme niekoľko tisícok eh, prípadov odpočúvaní eh, ročne. Je tu teda takáto asymetria a ako ju napraviť? Ďakujem pekne, Eva. Máme tu teraz kongres, za kongres poslancov zo Španielska pán Jose Ignacio Sánchez. Ďakujem pekne, pán predseda len e, jedna myšlienka prítomných e, členov. Pán e, Brako, ktorý predsedal predošlému panelu, povedal, že že je tu napätie medzi kontrolou a dozornými orgánmi a informačnými službami samotnými. To chceme riešiť aj na tejto konferencii a vidíme to možno z dvoch uhlov pohľadu. Niektorí ľudia budú brániť informačné služby a mali by byť veľmi spokojní, pretože momentálne oni majú svoju vlastnú seba kontrolu a teda e, politická kontrola je veľmi zložitá. E, videli sme, alebo teda počuli sme zo pár e, odpovedí, prečo to nie je možné, technické aspekty. Vieme, že to teda netrvá 5 rokov, kým sa e, dostanete k tomu, že nie je vždy možné skontrolovať to, čo sa niekedy povedalo e, po telefóne. Je to skôr otázka primeraných zdrojov, nie je tak veľmi technická otázka. Eh, český kolega povedal, že bývalí eh, riaditeľi a informačných služieb by mali byť teraz poverení kontrolou, čo je eh, takmer alarmujúca predstava. Moja osobná obava je, že ak teda ľudia, ktorí zastupujú moju krajinu, pre nich to nie je len otázka toho, aby sa nešpehovali politické strany alebo uh, Eh, ich členovia, ale jednotlivci, občania ako takí. Máme tu kľúčovú úlohu. Súdcovia môžu vydať povolenie eh, a môžu si overiť, či je to skutočne potrebné niekoho odpočúvať, ale my tu máme aj politickú kontrolu nad týmito službami, ako aj eh, nad teda ostatnými zložkami exekutívy niektoré argumenty, ktoré hovorili, že, je nie, že nie je možná demokratická kontrola, sú naozaj veľmi slabé. Niektorí ľudia hovoria, že je to veľmi sofistikovaná e, činnosť, ale my všetci e, máme výbory v našich parlamentoch, ktorí monitorujú napríklad jadrové reaktory a nie všetci sme tu jadroví fyzici. Čiže toto nie je argument, ktorý môžem akceptovať že tieto činnosti sú príliš zložité. Ide o to, aby sme mali primerané znalosti, dostali sa k ním a potom e, je to teda reálne. experti, sudcovia, právni experti môžu rozhodnúť, či e, sa dozor musí realizovať, ale jednoducho nemôžeme e, sa vzdať našej úlohy politickej kontroly a dohľadu. Sú tu prvky, ktoré sú spojené s politickým dohľadom a kedy je to absolútne nevyhnutné. E, francúzska kolegyňa to spomenula. Musí to byť a priori a a posteriori, teda kontrola pred a po. Toto sú veci, ktoré sa týkajú policie, tak prečo by sa nemali týkať aj informačných služieb s primeranou úrovňou citlivosti? Myslím, že my by sme sa nemali vzdať toho argumentu, že sme schopní monitorovať a kontrolovať túto verejnú službu, pretože to môžeme robiť a robíme aj v iných oblastiach verejného života. Čiže eh, je to na nás, aby sme zabezpečili to, že si budeme plniť našu úlohu ochrany práv jednotlivcov a práv našich občanov. Ak eh, teda to nedokážu robiť parlament, tak kto? Ďakujem. Ďalej má slovo pani Sophie Intveld. Ďakujem pekne. Ešte stále sa neodstránili moje obavy. Škoda, že predrečníci už odišli. Je to veľmi komplikovaná otázka, lebo aj keď budeme mať dobré pravidlá a nástroje na dohľad, veľká časť činností tajných služieb uniká akékoľvek kontrole z rozličných dôvodov. Niektoré dôvody sme už spomínali a týkajú sa, sa cezhraničných prokov. Ďalšie sú spojené s tým, že veľa z toho, čo tajné služby robia, sa považuje z ich vlastnej strany za legálne. Dokonca aj programy mučenia CIA boli určitým spôsobom autorizované. Čiže môžeme povedať, že to bolo nemorálne a nelegálne, ale vtedy sa to považovalo za mm, schválené. Ďalší prípad e, sa týkal um, hackerov, ktorí prenikli do holandskej spoločnosti. E, tam bol tiež argument, že konali v rámci zákona. Je veľmi ťažké <clears throat> nejakým spôsobom kontrolovať činnosť, ktorá je akoby legálna. E, v holandských novinách práve teraz sa píše, že sa dokázalo Rakúsky člen parlamentu povedal, že nemecká spravodajská služba na žiadosť NSA e, sledovala holandskú spoločnosť, e, holandskú firmu a holandské inštitúcie. Ako máme robiť dohľad nad takouto činnosťou? A teraz sa obraciam skôr na predrečníkov ako na tých, kto sú, ktorí sú teraz na tribúne, ktorí zrejme súhlasia s mojimi obavami. Ak jednotlivec poruší e, zákon, tak ide pred súd, ale v prípade e, masového sledovania to tak nie je, alebo členské štáty by si mali navzájom dohodnúť. Takže teraz nechcem, aby ste následovali ale nič z toho sa aj tak eh, nenapraví. Potrebujeme oveľa širšiu formu dohľadu. A ja mám pocit, že aj tam, kde to už je, eh, konštatujeme, že e, jednoducho to nemá úspech. Pozrite sa na CIA, na špionáž, na GCHQ. E Čiže všetko toto mm, proste Mm, sa stane, že stroskotá. Oveľa silnejší nástroj, ako máme teraz a musí to byť nástroj na medzinárodnej úrovni v prípade, že tu má byť medzinárodná spolupráca medzi tajnými službami. Ďakujem, Sofie. A teraz máme eh, dvoch kolegov z Bundestagu, Han Christian Jopler. Štroble, nech sa páči. Ja, ich möchte darauf hinweisen, äh, wir... Chcel by som upozorniť na to, že my, poslanci, môžeme kontrolovať len to, o čom sa dozvieme. A o čom teda máme e, vedomosti a čomu rozumieme. Zrejme nie sme všetci odborníkmi na spravodajské služby a preto potrebujeme, tak ako sa to teraz v Nemecku pokúšame upraviť, potrebujeme podporu odborníkov. Existuje grémium, parlamentné kontrolné grémium, ktoré pozostáva z deviatich osôb, z deviatich poslancov, ale toto grémium sa snaží získavať eh, pracovníkov z rôznych oblastí, teda je to um, taká kombinácia medzi odborným poradenstvom a taktiež e, politickou parlamentnou kontrolou. A vzorom je nám v tomto americký kongres, v ktorom poslanci majú, ak sa nemýlim, zhruba 60 osôb, ktorí môžu priamo od spravodajských služieb získavať vedomosti a informácie, aby potom poslanci mohli kontrolovať ich činnosť. To je prvá vec. Ďalej po druhé, kolegyne z Holandska, aj rakúsky kolega na to už upozornili. Ako to teda v skutočnosti je? Môžu nezákonné tajomstvá naozaj byť utajené? Môže vláda alebo tajná služba nezákonným spôsobom získané informácie, tak ako teraz v Nemecku, držať ako utajené? Je napríklad nezákonné podľa nemeckého práva E, napríklad hodová činnosť európskych inštitúcií, európskych vlád a špinov, e, sledovať ich činnosť, vykonávať špionáž. Chcem sa opýtať, či má právo nemecká vláda zadržiavať informácie o takýchto nezákonných špionážnych operáciách. Odpovede parlamentu môžu byť len to, že nezákonne získané tajomstva predsa nemôžu byť utajené, musia sa poskytnúť parlamentu na to, aby e, ich mohol preskúmať. A ďalej, tretia vec. Edward Snowden je pre nás všetkých príkladom istej významnej zmeny, pretože od zverejnenia dokumentu vieme o mnoho viac, ako sme vedeli v minulosti. Uh, Nemali by sme z toho vyvodiť teda taký dôsledok, že by sme potrebovali takú právnu úpravu v Európe, ktorá by chránila takéto biele vrany, ktoré prispievajú k ochrane základných práv, ľudských práv pred e, závažnými zločinmi, ktorých sa dopúšťajú spravodajské služby, a to nie len v USA, tak aby sa informácie dostávali na svetlo sveta. V súčasnosti e, Mm, už takáto možnosť existuje. Európsky súdny dvor sa týmto už zaoberal, keď sa vedomal otázkam obchodných tajomstiev alebo keď e, škandály, nedostatky fungovania firiem sa dostali na verejnosť, keď na to poukázali zamestnanci, musíme um, zabezpečiť, e, aby osoby, ktoré budú poukazovať na takéto nekalé praktiky v spravodajských službách, aby boli chránení, aby si mohli byť istí, že sa nedostanú do vezenia. Ak na také niečo poukážu, takéto zásady Európa musí vytvoriť. Thank you very much, colleague. Um, colleagues, I'm just, um... Ďakujem. Chcem trošku upozorniť na čas. O 12.30 máme totiž obednejšiu prestávku. Ja by som eh, ešte chcel dať priestor našim dvom rečníkom, aby mohli odpovedať na otázky. Odrazu máme zával žiadosti o otázky. Ak dovolíte, chcel by som obmedziť rečnícky čas na minútu až dve. Neviem, aké maxima máte v národných parlamentoch. Po Veľkej Británii e, nie je žiadne obmedzenie v tomto zmysle. Ak by ste chceli odpovedať e, na otázky už teraz a potom, e, aby bolo ďalšie kolo, tak to sa vôbec nepodarí. Mne to nevadí, môžeme tu byť e, kľudne aj do zajtra rána, do 6. Vy ste zo Škótska, ja viem, že ani v Škótsku nie sú žiadne obmedzenia rečníckého času. Takže pokúsme sa to obmedziť na minútu až dve a potom uvidíme, ako to pôjde. Začne náš koordinátor za EPP z Nemecka, kolegyňa Monika Holmajer. Je mi ľúto, Monika, že to musí začať práve ty. Toto obmedzenie nebolo to nejako namierené proti tebe. Teda najskôr Monika a potom e, ostatní. Klod. Mm, mne budú dve minúty celkom stačiť. Nemusí to byť vždy mm, pridlhé. Podľa mňa je oprávnené, keď poslanci si nechávajú poradiť, napríklad e, ako v prípade systému SWIFT, e, tam e, príslušne vzdelaní sudcovia nám v tomto radili. Nie každý poslanec nie je schopný sa vysporiadať s takýmito informáciami. Bolo by neoprávnené to od nich očakávať. Nie je predsa možnosť vyznať vo všetkých oblastiach. Na to predsa máme odborníkov, špecialistov a je potrebné ich poradenstvo využiť. Pán Štrubele, pokiaľ ide o nezákonné tajomstvá, nezákonne získané, eh, neskôr si musíme uzrejmiť, čo to presne znamená a ako sa posudzuje, eh, čo, alebo, čo splňa alebo nesplňa takéto atribúty. V tejto súvislosti musím ešte poznamenať, že eh, možné tajomstva zo spravodajských služieb. Tu ma zrejme kolegyňa eh, Infeld podporí, čo sa týka znásilnenia rôznych násilných eh, činov. Eh, tu v Európskom parlamente nie je nikto so zdravým rozumom, ktorý by podporoval takéto metódy. Práve naopak je tu relatívne jednotné stanovisko, že takéto metódy sú jednoducho neprimerané. Mm, taktiež je potrebná transparentnosť a keď chceme transparentnosť, musíme na 100% zaručiť, že informácie, ktoré sa nám poskytnú, neskončia v médiách, pretože to sa týka potom priamo aj spravodajských služieb a tie sú potom dosť výrazne ohrozené často. Teda musíme mať na pamäti aj to, že ak poslanec nedodrží pravidla, ak zverejne informácie, ktoré mu boli odozdané ako utajené, že bude e, čeliť postihom. A čo sa týka bielých vrán, podľa mňa je správne, e, že ich máme. Nemyslím si však, že by sme ich mali nejako oslavovať prílišne. Mali by sme teda dostatočne chrániť tých, ktorí e, naozaj poukážu na neregulérne postupy a nezákonné postupy aby ich mohli odovzdať na príslušné miesta, ale na druhej strane musí byť tiež jasné, že sa nesmú zverejňovať informácie, ktoré by mohli spôsobiť e, nenapraviteľné škody. A nesúhlasím s tým, e, že by sa nič nezískalo z informácií od NSA. To podľa mňa nie je pravda. Keď sa pozriem na fakty, tak sme dosť veľa informácií od NSA získali takého charakteru, ktoré nám pomohli a ktoré nás e, zachránili pred veľmi závažnými útokmi alebo pomohli pri vyšetrovaní veľmi závažných zločinov. Musíme sa snažiť e, vnímať to trošku diferencovanie a nesnažiť sa e, pridať sa k nejakej jednostrannej kampani. Thank you, Monica. Next is... Ďakujem teraz v e, mene Národného parlamentu vystúpi e, Peter Blinz. Okay. Ich lerne gerade Knöpfe. Práve som sa naučil, e, ako sa stláča gombík na zapnutie mikrofónu. Už ste ma tu predstavili. Ja som poslanec, ktorý pravidelne zverejňuje informácie a dokumenty od NSA a dnes mi bolo potešení e, spolu s holandskými a belgickými e, poslancami e, sa podielať na prieprave tohto podujatia. Kristian Štrobele už na to poukázal. Súčasťou činnosti spravodajských služieb je aj spolupráca, ale časť ich práce je jednoducho protizákonná. Ja ako poslanec Rakúskeho parlamentu si musí investigatívnym spôsobom obstarávať takéto dokumenty, priority, NSA a tak ďalej, aby som vôbec mohol vykonávať svoju kontrolnú činnosť ako poslanec. Musíme oddelovať medzi jednoznačne trestným konaním, ako napríklad e, americká a nemecká spravodajská služba, ale potom sú tu aj spolupráce na európskej úrovni, ktoré doposiaľ nefungovali No teraz sa nebudem venovať e, tej kauze americkej a nemeckej spravodajskej služby, poukážem na niečo iné. V Rakúsku, možno aj v iných krajinách je to podobné. Sme prišli na to, že e, kontrarozviedka proti špionaži nefunguje, ak bude spojená s činnosťou spravodajskej služby. Ja kontrolujem už e, skoro 30 rokov parlamentu spravodajskú službu a skonštatoval som, že na západe tieto služby fungujú ako istá rodina, ako jeden kmeň a máme um, tu dvoch veľkých bratov v Nemecku a v Berlíne a potom malého brata vo Viedni. A nemôžeme očakávať toho malého brata vo Viedni, že bude naozaj odvážne skúmať činnosť dvoch veľkých bratov. To jednoducho fungovať nebude. A spravidla v takýchto rodinných situáciách eh, ten malý brat eh, nakoniec dostane bitku, ale nedostane žiadne informácie. A práve v takejto situácii sa my teraz v Rakúsku ocitáme a preto sa musíme snažiť nielen e, to, čo je e, predmetom parlamentnej kontroly, ale musíme sa snažiť zohľadniť aj to, že tieto služby sú prepojené, mali by sme sa snažiť oddeliť e, činnosť spravodajské služby od kontrarozviedky. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz poslankyňa Talianska, v Európskom parlamente, pani Činič, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať všetkým rečníkom, nielen v tomto paneli, ale v predchádzajúcom paneli, pretože nám poskytli mnoho veľmi zaujímavých informácií na tejto konferencii. Tu sú tie informácie, ktoré sa týkajú všetkých našich krajín. Keď totiž hovoríme o spravodajských službách, hovoríme automaticky o bezpečnosti našich krajín. A na dosiahnutie tejto bezpečnosti sa prijímajú kroky, ktoré môžu ovplyvniť právo ochrany súkromia jednotlivca a ďalšie základné práva slobody. Teda je dôležité, aby fungoval demokratický dohľad. Parlamenty isté, že zohrávajú v tomto procese významnú úlohu. E, ja som e, s veľkým zájmom e, počúvala pána profesora Camerona, je to teda parlamentný dohľad, ale potom sú tu aj iné mimoriadné um, ustanovizne, ktoré majú na starosti kontrolu. A taktiež sú tu sudcovia, ktorí majú tiež osobitné funkcie, majú špeciálne vzdelanie a môžu veľmi výrazne prispieť k tomuto dohľadu. Ale spravodajské služby nastupujú v prípade riešenia veľmi závažných eh, prípadov trestnej činnosti, teroristickej činnosti cezhraničného charakteru. A preto ich činnosť má dopad na viacero krajín. Zaujímalo by ma, či si nemyslíte, že by mala prebiehať nejaká koordinácia týchto spravodajských služieb, aj keď by to zrejme nebolo jednoduché, ale nemyslíte si, že dohľad by sa tiež mal nejakým spôsobom koordinovať. Čo podľa vás môže urobiť Európsky parlament, aby pomohol v tomto procese? Teda niekoľko podnetov na zamyslenie pre našich rečníkov. Možno by sme sa mohli niečo dozvedieť z e, dohovoru Rady Európy. Možno pravidlá v tomto dohovore o prístupe k dokumentom by mohli byť dobrým východiskovým bodom a akýmsi nástrojom, ktorý by sme mohli potom využiť. Je to nástroj, ktorý by nás mohol inšpirovať, aby sme mali naozaj efektívne fungujúci dohľad. Ako aj koordináciu spravodajské služby totiž nastupujú v prípade veľmi závažných eh, zločinov. A to takmer vždy zahrňa viac eh, štátov, nielen jeden. A ako posledný rečník dostane slovo zástupca Národného parlamentu, konkrétne z Portugalska, predseda príslušného dohľadného orgánu, pán Fernando Negra, nech sa páči. Obrigado, prezident. Muito. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Budem naozaj stručný. Nadviazal by som na slova kolegu Sančeza zo španielského kongresu. Je zásadné, aby sme mali parlamentný dohľad a kontrolu, politickú kontrolu. Zásadné preto, lebo parlamenty musia zastupovať rozličné vízie, vychádzajúce zo spoločnosti. Musia sa na veci pozerať z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska slobôd jednotlivca a individuálnych slobôd. Parlament nemôže a nesmie ignorovať ani technickú stránku týchto záležitostí. E, treba, aby bral na zreteľ rady poradných odborných orgánov, sudcov, justície a podobne, ktoré, ktoré podávajú správy a stanoviska parlamentu. Parlamentom by to mohlo poskytnúť tie správne podmienky, aby mohli technicky, metodologicky aj politicky dať tú správnu odpoveď a dohľad, robí dohľad nad tým, akým spôsobom sa zhromažďujú spravodajské informácie. Ďakujeme, hovorí predseda, aj za stručnosť. Pán Stýči, mohli by ste stručne? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za slovo naozaj len krátučko. Rád by som si vypočul vaše stanovisko tomu, že sa skutočný dohľad vykonáva parlamentnými výbormi. A jedným z problémov je, že tieto výbory eh, sa nevedia dopracovať ku konkrétnym odpovediam na eh, svoje otázky, keď ide o konkrétne operácie, podrobnosti. Ak sa to týka iných služieb z iných krajín, ťažko vždy určiť, aký zdroj spravodajské informácie použiť a čo je v pozadí a veľmi často sa parlamentné výbory potýkajú s takouto nejasnou spleťou. Často sú tu problémy, pretože v krajine pôvodu sú iné nariadenia a predpisy, je ťažké vôbec zistiť, či to je porušenie nejakého predpisu alebo nie, ak sa to kontroluje z iného členského štátu. Ďakujeme. Hovorí predseda, ďakujeme kolegyne, kolegovia, že ste boli také disciplinovaní a skrátili svoje príspevky. Máme tu aj parlamentné uznesenia. Napríklad pani Holmajerová hovorila o ťažkom prípade, ktorý sme riešili, ale niektoré uznesenia sa nám podarilo presadiť a celoparlamentne sme sa zhodli na znení, aj keď veľmi zložitého textu. Mm, odporúčam vám, aby ste si prečítali naše uznesenia k veciam, e, o ktorých tu aj dnes hovoríme. Vrátim sa teraz k profesorovi Cameronovi a dám mu slovo, aby mohol odpovedať na položené otázky. Ďakujem. Naozaj tu zaznelo veľa otázok som rád, že je taký záujem o tieto veci. Prvá vec sa týkala policie a agentúr spravodajstva. Tí, ktorí vás to zaujíma, prečítajte si prosím správu Benátskej komisie z roku 2007. Tam je veľmi podrobne rozobraté to, čo sa e, deje v týchto sférach. Niek- Politici si myslia, že už minulý týždeň, keď sa niečo odohralo, že už je to staré, tak sa asi čudujú, že ich posielam späť do roku 2007, ale skutočne tam sú hodnotné informácie. Ďalšia téma. Američania hovoria, spočítajte si to, je to jednoduché, jedna jedna sú dve. Ak ste veľká agentúra pre spravodajstvo, je ťažké robiť dohľad, keď máte veľmi maličký orgán pre dohľad s malou kapacitou a s malým personálom. Keď sa pozrieme na britský systém, tam sú vždy len malé orgány pre dohľad, nedostatočne, nedostatočnou kapacitou a GCHQ by, nad tými by bolo treba dozerať 7 dní do týždňa. Nestačí len kontrolovať, či ešte stále sídlia vo svojej budove. Tretia vec. Stále sa táto otázka vrácia a vždy ju sprevádzajú nedorozumenia. Aj niektorí komisári sa vyjadrili k parlamentnému dohľadu istým spôsobom, ktorý vyvolal nedorozumenia. Isté, že sú Španieli a Portugálci citliví práve na túto vec, pretože bojujú za demokratickú kontrolu za to, aby parlamenty mohli mať takéto právomoci pre dohľad. Ale tu niekto príde a povie vám, parlamenty by to vôbec robiť nemali. Ja nehovorím, že parlamenty by nemali robiť dohľad, to hovorím veľmi jasne. Hovorím, že sú rozličné modely a že každá krajina sa musí rozhodnúť prijať taký model, ktorý jej najlepšie vyhovuje. V parlamentoch, ktoré sa snažia strategicky dohliadať nad spravodajstvom, dokonca aj nad tým spravodajstvom, ktoré zhromažďuje už indície. To je dosť ťažké, takýto ambiciozný cieľ si klas. Tieto parlamenty majú vážne problémy, pretože najprv treba vyriešiť otázku splnomocnenia alebo povolenia od sudcu, odobrenia takejto aktivity sudcom, mandát, budú to robiť tí, par, tí poslanci, ktorí práve sedia v poslaneckých hlaviciach, alebo bude to špeciálne teleso v rámci parlamentu. Môžete vytvoriť nejaký orgán a potom parlament dozeral nad týmto orgánom, tak toto robia Nemci, takto sa dá prepojiť dohľad parlamentu so špecializovaným orgánom, ktorý naozaj špecificky dohliada. Ale predstavte si, že my sme schválili aj pravidla, ktorými sa musia riadiť jadrové reaktory. A vieme dosť o jadrových reaktoroch? Nie. Vždy necháme odborníkov, aby si to prediskutovali a politici a parlamenty to potom len schvália. Ale človek, ne, poslanec nejde do, skontrolovať každý jadrový reaktor. Nejdete tam osobne sa pozerať na trhlinky v jeho stenách. Pravda nie. Máte nejakých odborníkov, ktorí tam idú a skontrolujú trhlinky v stenách reaktora. Takto to vyzerá a takto by sa to mohlo dať aj hybridným parlamentným dohľadom, kde by existovali špeciálni odborníci na jednej strane a politici v parlamente, ktorí by dohľadali na ich prácu. Parlament predsa nemá erudovaných odborníkov na tajné služby, ktoré, ktorí by boli v nejakých hojných množstvách prítomní a dali by sa zaradiť do orgánov na dohľad. Ďalšia vec. Nešpehujeme vlastných občanov. Je to prekerné povedať takto, pretože aj vlastní občania môžu byť hrozbou pre krajinu. Mm, predstavte si len tých bojovníkov, ktorí odchádzajú do zahraničných armád teraz z Európy a tam bojujú v cudzej armáde Ale takisto je zaujímavé, ako nakladať osobnými údajmi o e, krajanoch, o ľuďoch v danej krajine, ktoré sa posielajú do iných krajín. Ak občan EÚ, napríklad Švéd, má údaje, Švedsko má údaje o nejakom Švedovi a potom ich odošle do USA, pretože USA to žiada a tieto informácie sa týkajú aj nejakého Američana, nejakého Fína, Ehm, naozaj majú občania európskych štátov právo mať ochránené svoje súkromie aj svoje súkromné údaje. Legislatíva by nemala úplne zakázať takéto transfery, ale naozaj by mala nastaviť veľmi vysoké hodnoty kontroly, kým sa takéto osobné údaje odošlu. odošľú. Ďalšia otázka, prijímanie údajov zo zahraničia od iných e, tretich strán. Samozrejme, že skúmať môžeme len tie údaje, ktoré dostaneme. A takisto to musíme robiť legálnym spôsobom. To sú dve veci, na ktoré by sme sa mohli pozrieť bližšie, ale aj zahraniční občania by mali mať isté práva na ochranu svojho súkromia a svojich súkromných údajov. Posledná vec. Apelujem na vás, aby ste sa pozreli a prečítali si správu Benátskej komisie z roku 2007, ktorá je skutočne veľmi podrobná a špecificky sa zaoberá indic- spravodajskými indiciami a ich zhromažďovaním a ako robiť dohľad nad takouto činnosťou spravodajských služieb. Pani Indwell, chcem povedať, že samozrejme niekedy nestačí ani dohľad nad spravodajskými službami, napríklad e, tie nútené vydania, to bola naozaj hamba pre každú krajinu, ale pozrite sa, ako sa robili tieto nútené vydania občanov väčšinou sa obišli orgány dohľadu a tajné služby urobili chybu, vedome obišli tieto orgány pod politickým tlakom. To bol problém. A potom, samozrejme, sa to celé prevalilo. Tlač dostal náznaky a indicie od e, úradníkov z CIA. Ja vás to nenavádzam na nejaký spôsob, ako to sa stalo, ale ja len hovorím, že sa to môže aj takto udiať a spravodajské informácie, ktoré sú len zatiaľ indiciami, tiež sa musia zhromažďovať tak, aby neohrozovali súkromie. Ja si myslím, že na tom by sme sa všeobecne zhodli, že spravodajské informácie zhromažďujúce indície sú napríklad aj o tom, či sa na, niekde nezhromažďujú hranice hromadného ničenia. A to je naozaj veľký zásah do súkromia, ak takéto niečo sa má niekde overiť, ak je na to indicia. A Senát má dohľad, právo na dohľad, ale Senát zlyhal v tejto veci, nedokázal to ošetriť a zvládnuť. Ak sa pozrieme do USA, táto oblasť je fragmentovaná, roztrieštená. Mnohí ľudia odvádzajú vynikajúcu prácu, ale nie je to systematické a nie je to efektívne, také efektívne, ako by človek mohol dúfať. A na to je mnoho dôvodov, ktoré sa všetky rozoberajú v správe Benátskej komisie. Prečo orgány e, na dohľad nefungujú tak dobre, ako by mohli? A aká úroveň, e, z akej politickej úrovne až možno zasahovať do týchto vecí, tam sa volajú aj ministri, na zodpovednosť, pretože minister má právomoc e, ísť hlboko do spravodajských záležitostí z pozície svojho postu. Pán doktor Otmajer, ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, to je naozaj e, veľmi dôležitá otázka. V podstate mám tri e, také pripomienky eh, a je mi ľúto, že nebudem môcť odpovedať na všetky otázky. Pán Cameron už odpovedal na niektoré z nich. Myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o vzťahoch medzi policiou, informačnými službami a orgánmi, ktoré presadzujú eh, zákon neviem, do akej miery bude táto správa detailná, ale e, sú tu teda viaceré dôvody. A síce, že tieto, tento vzťah veľmi často nie je očividne zakotvený v zákone. Aby tu bol zabezpečená takáto primeranosť, e, tak toto nie nevyhnutne ošetruje zákon. To je jedna vec. E, Ehm, mohol by som vyvodiť presne ten istý záver aj e, vo vzťahu medzi informačnou službou alebo medzi informačnými službami. Znovu, toto je vec, ktorá nie je ošetrená zákonom. V niektorých členských krajinách to v podstate je jasne stanovené a síce, že toto je um, utajenie najvyššej miery a nepodlieha, alebo teda nie je to ošetrené v zákone. Tak to proste existuje v niektorých členských krajinách a v niektorých krajinách národný dozorný orgán e, má prehľad aspoň čiastočne o informáciách, aby mohol analyzovať a realizovať určitú kontrolu teda toho, či sa dodržiava ju základné práva pred tým, ako mm, mm, sú mm, použité niektoré informácie. Veľmi zaujímavá otázka sa týkala konceptu toho, či to, čo robíme, je legálne alebo nie a teda slabé miesta kontroly či dohľadu. Ja v tejto etape by som sa príliš nezaťažoval tými slabými miestami dohľadu, keď sa pozrieme na teda text eh, na mnohé legislatívne aktivy členských krajín. Pozrite sa na text samotných zákonov. Plne zdieľam ten názor, že je potrebná určitá pružnosť preto, aby eh, sme mohli alebo teda jednotlivé subjekty mohli vykonávať svoje úlohy. Ale sú tu zásadné prvky, tak som to nazvala vo svojej prezentácii, kde eh, jasnosť a akceptovanie niektorých eh, definícií by napomohlo eh, pochopeniu mandátu dozorných orgánov a toho, čo môžu informačné služby robiť a čo nie. Čiže mali by sme sa naozaj vrátiť k legislatíve samotné, samotnej a členské krajiny, ktoré práve reformujú svoju legislatívu, prechádzajú takouto kontrolou, teda toho, či sme dosiahli rovnováhu medzi dostatočnou pružnosťou a jasnosťou. Aby som sa vrátil k záveru pána Bigforta, ktorý hovoril, že členské štáty dosiahli určitú úroveň lende, ale ešte nedostatočnú. Nie som presvedčený, že naozaj sme. Uh, Ehm, na tejto úrovni. Hovorím o predbežných výsledkoch, ale nie som si istý, či práve tá potrebná jasnosť v právneho rámca už je prítomná v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste boli struční a dodržali ste čas. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli na otvorenie tejto schôdze, že ste sa teda e, na nej zúčastnili. Niekoľko ešte oznámení z mojej strany. Začneme o pol tretej popoludní. Chcem pripomenúť všetkým, že pracovné skupiny potom e, e, budú in kamera v Chatham House podľa Chatham House Rule, čiže aby ste sa mohli slobodne vyjadriť. Taktiež e, vaši kolegovia sú e, pozvaní na stretnutie zamestnancov, ktoré sa uskutoční medzi druhou a pol treťou na, v Jan 4Q1, teda, teda sprevádzajúcich personál národných delegácií. Je tam špeciálne stretnutie, ktoré je pre vás pripravené od druhej do pol tretej. Ak potrebujete viac informácií, prosím, obráťte sa na sekretariát. Teda je to prezentácia Európskej siete ehm, kontrolných orgánov. Čiže všetci ostatní kolegovia, prosím, buďte tu presne o pol tretej a naša konferencia bude o pol tretej pokračovať. Ehm, príjemnú obednú prestávku, prosím, nemeškajte, buďte tu o pol tretej. Ďakujem za vynikajúce dopoludne a stretneme sa znovu o 14.30.